Good afternoon, colleagues. Um, if there are no... popoludne, kolegovia, ak nie sú žiadne námietky k programu, budeme ho považovať za schválený. Prejdeme k bodu 2, a síce jazykové pokrytie. Žiaľ. Holandské, chorvátske a gálske tlmočenie dnes nemáme k dispozícii. Ďalej e, odobrenie rozhodnutí koordinátorov podľa pravidla 205. Ďalej vymenovanie spravodajcov pre post spravodajcu Pani Agea za EFDD bola vymenovaná za spravodajkyňu na úpravu nariadenia EU Euratom. Ide o jediné odporúčanie koordinátorov, ktoré musíme odobriť takýmto spôsobom. A tým pádom označujeme toto rozhodnutie za odobrené ďalej bod 3. Máme tu pána Matiasa Ruteho, ktorý je generálnym riaditeľom TG Home. Minulý týždeň Prebiehali diskusie aj o ústnej otázke pána Depreho o e, šengenskom systéme SIS. Ide o databázu a tiež ide o širší rámec databáz a interoperabilitu databáz rôznych. A tiež e, je to veľmi relevantná téma z pohľadu viacerých poslancov nášho výboru. Už sme viackrát avizovali, že budeme podrobnejšie diskutovať e, o tejto téme s našim kolegom pánom Rútem. Srdečne ho týmto vítam. A chcem ho vyzvať, aby nám priblížil doterajšie kroky e, pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre interoperabilitu databáz. Ešte chcem pripomenúť, že táto skupina vznikla z iniciatívy pána Rutého po oznámení o silnejších, inteligentnejších informačných systémoch o, o ochrane hraníc zo 6. apríla a tiež e, o časovom pláne výmeny informácií a interoperabilite, tak ako ho odobrila Rada a pre vnútro a spravodlivosť 10. júna. Teda zatiaľ prebehli dve stretnutia a tiež bolo vyvinutých viacero iniciatív týchto podskupín. Táto skupina sa venuje téme, ktorá je veľmi e, citlivá aj pre výbor LIBE. Preto chceme oceniť úsilie komisie, prediskutovať s nami existujúce prostredie e, platných systémov a tiež snaží sa dopracovať k možným nápravám. Tiež je dôležité e, využiť e, postoj členských štátov v snahe dosiahnuť práve nápravy. E, ešte chcem upozorniť, že možno účasť poslancov bude o niečo nižšia, keďže okrem iného prebieha študijný pobyt skupiny zelených. Tak či tak pondelky sú dosť ťažké pre kolegov, keďže cestujú po niektorých z veľkých dialog. Preto sme tiež chceli ešte počkať, kým začneme. O niekoľko minút e, sme začali neskôr. Ešte raz ďakujeme, pán Drut, že ste prišli. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, drahý Klód. Je mi potešením stretnúť sa s vami opäť raz. Myslím, že poprvýkrát sa ideme venovať úplne inej téme, než sa z pravidla venujeme. Chcel by som priblížiť úsilie pracovnej skupiny na vysokej úrovni, ktoré mám tu čas predsedať. Povedali ste, pán predseda, že ja som túto skupinu vytvoril, nie je to celkom pravda. Komisia rozhodla o jej vytvorení. Ja som sa len držal tohto želania a tiež som sa ujal na počadanie funkcie predsedu. Celkovým hlavným cieľom tejto skupiny je prispieť k celkovej strategickej vízii o tom, ako zaistiť lepšie spravovanie a využívanie údajov aj e, z hľadiska ochrany hraníc, e, aj e, hraničného manažmentu, aby sa zvýšila efektívnosť a tiež, aby sme zaistili podstatné zlepšenie plnenia stanovených pravidel. Oznámenie komisie ohlásilo vytvorenie tejto pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Ja som vtedy predpokladala, že 5 či 6 dobrovoľníkov sa bude zúčastňovať tejto skupiny. Napokon Eh, je to grémium, možno ešte väčšie než výbor LIBE, ale eh, čo sa týka účasti, rozhodne ide o relatívne veľkú skupinu. Všetky členské štáty vysielajú zástupcov na zasadnutie pracovnej skupiny. Tiež sú tam zastúpené agentúry, Europol, EULISA, Frontex a tiež Eurojust a agentúra pre základné práva. A tiež máme zastupcov Európskeho parlamentu, vášho výboru. Tiež e, sú tam zastupcovia sekretariátu ako pozorovatelia. Uh, group, I have also made sure that the Euro- a tiež som sa od poslednej schôdze zasadil um, o to, aby tam bol zastúpený orgán, Európsky orgán pre dohľad nad ochranou údajov. Takže je to naozaj bohaté zastúpená pracovná skupina. Komisia považovala za dôležité vytvoriť takúto pracovnú skupinu preto, že mnohí už dlhšie poukazovali na to, že to, ako pristupujeme k spravovaniu dát na úrovni EÚ, si vyžaduje prehodnotenie celého systému nastavenia, aby sme dokázali vysporiadúvať sa čoraz väčšími hrozbami terorizmu. Tiež zaznievala dosť veľká kritika z hľadiska efektívnosti nakladania s informáciami aj medzi jednotlivými členskými štátmi, aj agentúrami v oblasti vynúcovania práva aj stravovania hraníc. Skupina vychádza z nasledujúcich e, téz. Poprvé, informačné systémy by sa mali navzájom doplňať. Toto zrejme podporujete aj vy. Mali by sme sa snažiť predchádzať prekryvaniam, zdvojenému úsiliu a tiež mali by sme ich čo najväčšej miere e, odstraňovať, ak existujú zároveň. By sme sa mali však zamerať na e, nápravu nedostatkov a medzier. Tiež by sme mali e, zaujať modelový prístup, tak aby sme v plnej miere dokázali využiť technický rozvoj, vychádzajúc z princípov napríklad e, privacy by design. A keď sa pozeráme na tieto informačné systémy, chceme aby sa v plnej miere dodržiavali základné práva aj občanov Európskej únie, aj pre príslušníkov tretích krajín. A mali by sme tiež hľadať možnosti, ako by tieto informačné systémy mohli byť lepšie prepojené, interoperabilné v prípade potreby a ak je to reálne možné. A tiež by sme chceli, aby vyhľadávania v systémoch boli jednoduchšie, ako sú súčasnosti sú. Ja by som vás mali formovať o aktuálnom stave práce v tejto skupine. Chcel by som vliať možno trošku vody do vína, ak vôbec nejaké víno máme. Sme totiž v úvodných fázach a dúfam, že postupom času, respektíve po ďalšom zasadnutí skupiny, budeme schopní informovať vás podrobnejšie. Sir Julian King eh, tiež sa chystá prísť, ak sa nemili 8. novembra. A jeho veľmi zaujíma táto pracovná skupina. On vás tiež teda veľmi rád celkom iste poinformuje o svojom pohľade. V tejto chvíli sa venujeme, čo sa týka činnosti e, pracovnej skupiny samotnej, ale aj podskupín. E, venujeme sa teda najmä pomenúvaniu a teda e, analýze užitočnosti už existujúcich systémov Tu sa zrejme zhodneme na tom, že v niektorých oblastiach systémy nie sú v plnej miere poznačené plnou eh, implementáciou. V niektorých prípadoch dokonca boli eh, začaté už aj konania vo veci porušenia. Chcel by som ešte v tomto kontexte spomenúť, že v skutočnosti hovoríme v zásade o troch existujúcich systémoch, v tejto chvíli možno štyroch, a síce VRS, SIS a Eurodac. Sme však eh, práve v procese vyrokovania zmien Eurodacu a tiež práve rokujeme o zmenách. A eh, teda hovoríme o systéme vstupov, výstupov a tiež Predpokladám, že čoskoro sa začne hovoriť o ETS, teda akási forma európskej esty. Ak sa toto všetko združí, myslím, že tým získame dobrý prehľad o funkčnosti, o o tom, aké sú medzery v jednotlivých systémoch a tiež eh, v hľadaní eh, možností pokroku. Teda vytvorili sme tri podskupiny Jedna sa venuje existujúcim systémom, ďalšia podskupina sa venuje novým systémom a tretia skupina sa venuje otázkom interoperability systémov. Tieto podskupiny sa zodpovedajú pracovnej skupine na vysokej úrovni, informujú o svojej práci. Čo sa týka interoperability napríklad, podskupina už e, absolvovalo veľmi, veľmi produktívne diskusie o produktivite informačných systémov a tiež e, o formáte univerzálnych e, správ a tiež o systémoch posúvania biometrických údajov. Diskusie sa už podarilo otvoriť. Na tejto téme myslím si, že diskusie prebiehajú v duchu odhodlania, aby spolupráca fungovala na čo najoptimálnejšej úrovni. Zároveň e, sa však vždy prihliada aj na pôvodný účel a tiež sa pamätá na ochranu základných práv občanov. Veľmi ma teší, že pravdepodobne v decembri vám budeme môcť e, poskytnúť nejakú predbežnú správu a činnosti, čo bude o mnoho podrobnejšie správa, než ako vám môžem poskytnúť v tejto chvíli o činnosti tejto pracovnej skupiny e, na vysokej úrovni. Cieľom zatiaľ je uzavrieť respektíve dopracovať sa k konečnej správe o činnosti niekedy na jar a tiež predložiť konkrétnejšie odporúčania ďalších budúcich legislatívnych návrhov. Viete, že práve sme v procese práce na legislatívnych eh, návrhov eh, k UNICE. A pravdepodobne sa to tiež do súladu so záverečnou správou tejto pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Ako som už povedal, v tejto chvíli sa zatiaľ nič nepodarilo uzavrieť. So mnoho väčším záujmom si chcem vypočuť vaše otázky, obavy. Dúfam, že budem schopný aspoň na niektoré z nich odpovedať. Ale v skutočnosti sa začneme venovať podstate veci a teda konkrétnym výsledkom tejto pracovnej skupiny ehm, ešte o niečo neskôr. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že som nehovoril príliš dlho. Ďakujeme, mm, Matias. Teda eh, hlavne ste nám priblížili vytvorenie tejto skupiny, tiež ciele a tiež eh, ste nám pripomenuli, že 8. novembra očakávame eh, komisára Kinga. Dáme slovo kolegom v poradí, tak ako sa hlásili najskôr pán Koejo, chcem pripomenúť, že je spravodajcom pre SIS-2. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj vám, pán Rute, za to, že ste prišli. Aj za vašu prezentáciu mám niekoľko otázok. Teda prejdeme hneď k veci. Minulý týždeň predsednička dozornej koordinačnej skupiny eh, pre SIS oznámila nášmu výboru, že skupina nie je súčasťou tejto pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Vzhľadom na eh, poznatky, eh, znalosti, vzhľadom na kontakty s členskými štátmi, národnými orgánmi pre ochranu údajov sa chcem jednoducho opýtať, prečo nie sú súčasťou tejto pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Ďalej druhá otázka. Interoperabilita a rozhranie jednotného vyhľadávania, to je niečo úplne iné. Ale minimálne e, sa dokážu vysporiadať s sa požiadavkou a síce posilniť efektívnejšie využívanie existujúcich systémov. Na schôdzi z 20. júla podskupina pre existujúce systémy zaznamenala vyjadrenia väčšiny členských štátov, že už využívajú takéto rozhranie jednotného vyhľadávania. Myslíte si, že by bolo rýchlejšie, cenovo výhodnejšie a, možno aj e, relevantnejšie hľadiska ochrany údajov, ak by sa to rozšírilo? A ďalej, tretia otázka. Na tej istej schôdzi sme sa dopočuli, že povinné kontroly e, príslušníkov e, tretich krajín neprebiehajú. Môžete nám tomu povedať niečo viac? A ešte dve otázky k SIS-2. Mm. Domnievam sa, že je dosť znepokojujúce, že 5 členských štátov predstavuje viac ako polovicu upozornení celkového počtu a tiež znepokojujúce, že zhruba 70 až 90 nie som celkom istý, aké je presné číslo, údajov z VIS poskytuje práve tých istých 5 členských štátov. Sú e, nejaké predbežné závery, prečo je tomu tak? A posledná otázka. Systém SIS-2 sa má e, podrobiť strednodobej revízii a, a potom by malo nasledovať nariadenie. Chcem sa opýtať, či časový e, rámec pracovnej skupiny na vysokej úrovni zapadá do tohto plánu, alebo nie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán depre. Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, pán Rute, za tieto informácie, ktoré sú dosť elementárne, aj keď chápeme, že ste práve vznikli. Um, je zjavné, že je potrebné aby sme takúto pracovnú skupinu na vysokej úrovni mali. Aj keď možno by sme boli privítali, keby bola vytvorená ešte skôr. My sme totiž v našom výbore viackrát zdôrazňovali, že je potrebné eh, klas dôraz na interoperabilitu napríklad okrem iného. Chcela by som sa opýtať eh, na časový rámec vašej práce. Eh, chcete predložiť predbežnú správu v decembri? A už existujú návrhy, ktoré sú predmetom rôznych analýz v našom výbore myslím, že už boli predložené, ak sa nemýlim. Konkrétne ide o Eurodac, konkrétne ide o systém vstupov, výstupov a tiež eh, podľa mňa eh, s tým súvisia problém interoperability medzi týmito dvoma systémami. Uvediem príklad. Myslím si, že vaša skupina by eh, mala vnímať sú naliehavosť, pretože podľa toho, čo sa teraz rozhodne, sa ukáže, čo bude, respektíve nebude možné a preto bude potrebné upraviť e, nástroje e, potom následne, ak sa už teraz nepríjmú správne rozhodnutia. A čo sa týka systémov e, vstupov výstupov Eurodaku, takže systémy vstupov výstupov pre všetkých príslušníkov tretich krajín, ide o kontroly, odoberania otlačkov prstov v digitálnej podobe, a to aj pri vstupoch, aj pri výstupoch týchto osôb. Ak týchto ľudia e, neodchádzajú dostatočne rýchlo, sú v podstate e, na našom území ilegálne a podľa e, návrhu Eurodaku komisia tvrdí, že odteraz členské štáty budú musieť do databáz Eurodaku vkladať všetky ilegálne osoby na našom území a vy teda nemáte v pláne žiadnu interoperabilitu medzi systémami vstupov, výstupov a Eurodaku? Teda ja sa chcem opýtať, na čo to bude dobré? Čo teda chcete robiť s Eurodakom? Bude to len akási knižica takýchto osôb nelegálne pobývajúcich na území? Len sa pýtam, aký úžitok teda predpokladáte, ak nebude zaistená interoperabilita. My sme um, veľmi podrobne preskúmali už predložené návrhy a my sme pripravení pristúpiť k ďalším fázam rokovaní veľmi rýchlo. Teda ja sa chcem opýtať, prečo sa nepripíše priorita práve tejto oblasti, ktorú som priblížila a ktorú som znázornila na môj príklade. Ďakujem. Pani Sipel. Ďakujem pekne vám, pán predseda, aj pánovi Rutemu za to, že ste e, e, dosť e, promptne reagovali na naše pozvanie a prišli na schôdzu nášho výboru. Chcela by som položiť niekoľko otázok Kolega Kojo už spomenul, že e, skupina pre ochranu údajov nie je súčasťou tejto pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Mohli by ste konkrétnejšie trošku uviesť? E, spomenuli ste, e, že pôvodne bol malý záujem o túto vašu skupinu a teraz je už ten záujem bohatý. Teda o koho presne ide, o akých expertov, nemusíte ich menovite vymenúvať, ale koho zastupujú a potom tiež e, v tých podskupinách, ktoré ste spomenuli, aké je zastúpenie tam, kto tam diskutuje, kto e, tam e, ponúka odborné poznanie a skúsenosti. A ešte doplnková otázka k týmto podskupinám. Spomenuli ste, že je tu snaha jednak predchádzať akýmsi prekrývaniam, zdvojenému úsiliu medzi jednotlivými databázami, ale tiež ide o to pomenovať, kde sú medzery. Ja by som sa chcela opýtať, keď sa teda v podskupinách prejednávajú už existujúce systémy a keď sa hovorí o prekrývaniach, o nedostatkoch a zároveň sa hovorí o nových systémoch, v ktorých vôbec nevieme, kde budú takéto prekrytia či nedostatky, medzery a ešte o mnoho menej dokážeme hovoriť o interoperabilite okrem možno niektorých technických aspektov. Preto by ma zaujímalo, nakoľko tieto skupiny pracujú paralelne a či prebieha e, nejaká výmena informácií medzi týmito skupinami. Ďalej otázka interoperability. S tým súvisí ďalšia otázka, ako si to treba vykladať. Či jednotlivé databázy sú nastavené tak, že sa budú navzájom doplňať, alebo majú byť navzájom prepojené, tak aby policajt alebo nejaký iný úradník mal prístup k rôznym databázám a či budú nejaké obmedzenia prístupu. A s tým súvisí aj ďalšia technická otázka a síce, či všetky tieto databázy vôbec môžu e, zem komunikovať, e, ak pôjde o odlišné jazyky, napríklad pri spracovaní údajov a kedy sa plánuje, že by jednotlivci, ktorí majú teraz prístup napríklad k z databáze SIS by mohli mať eh, v budúcnosti prístup aj k Eurodaku a k rôznym iným databázam. A čo sa stane so zásadami, ktoré sme práve teraz odsúhlasili a síce jednak eh, úspora údajov eh, a ďalej účelové viazanie údajov. To sme práve teraz odsúhlasili v azylovom balíku. Ak teraz sprístupníme všetky databázy všetkým, tak celkom iste to spôsobí problémy. Ďalší problém, ktorý súvisí s interoperabilitou, chcem pripomenúť, aké ťažkosti sme mali pri zosúladení systému SIS, VIS už len z technického hľadiska, ako by to bolo zložité, keby sme e, ďalšie databázy chceli napojiť do takéhoto rozsiahlejšieho systému. Máte už o tom nejakú konkrétnu predstavu? A ešte posledná otázka. Spomenuli ste, že na jar eh, by sme mali očakávať správu. Vzhľadom na množstvo otvorených otázok, aj napríklad prekryvania a tak ďalej, sa chcem opýtať, či to bude len predbežná správa o činnosti, alebo naozaj nejaká záverečná správa, ktorá bude hovoriť o nejakých konkrétnych eh, ďalších postupoch, alebo čo vlastne bude obsahovať táto správa, aby sa eh, na nej dalo ďalej stavať do budúcna alebo aby sme mohli z nej vychádzať aj pri vytváraní nových databáz. Ďakujem. Thank you. Um, Mrs. Int- Ďakujem pekne, pani Intveld. Ďakujem pekne, predseda. Ja v podstate veľmi podporujem prepojenie databáz, ktoré podporuje alebo ktoré obsahujú údaje, ktoré potrebujeme na to, aby naši občania ostali v bezpečí, ale mám pár otázok. Prvá otázka sa netýka pána Ruteho, ale je to otázka pre nás samotných. Ja si nemyslím, že teraz hovoríme o nejakom administratívnom technickom cvičení, toto je politická, politické opatrenia a ja sa pýtam, kde sú všetci, prečo to nechávame na v štátnych zamestnancoch, na úradníkoch, v takéto neformálnej pracovnej skupine hovoríme o dôležitých otázkach, ktoré majú dopady na životy našich občanov. Takže nemyslím, že to je len čisto technická záležitosť. Podobný, podobnú chybu sme urobili aj v iných témach a myslím, že by to malo ísť na vysokú politickú úroveň. No, čo sa, čo, čo sa týka pána Ruteho, stále mi nie je úplne isté, čo chcete prepájať Hovorili ste o viacerých databázach, ale čo, čo hovorí, či sú to len európska databáza, aké aj miesto národných databáz. Minulý týždeň som videla dokument o národných databázach v súvislosti s revíziou a prepracovaním šengenského pohraničného kódexu. No a ja som bola prekvapená, čo to obsahuje, ako sú prepojené ako sa využívajú rozhrania jednotného vyhľadávania alebo jednotné, jednotné vyhľadávacie rozho- ro- rozhrania. No keď tom hovoríme, toto nie je technická záležitosť. Interoperabilita je len technický problém, ale skutočný problém, ktorý máme, je, že databázy sa nevyužívajú náležite, a neaktualizujú, nekonzultujú sa náležite, tak ako povedal pán Koelio, ako je možno, že len pár členských štátov len za pár členských štátov je viac ako polovica a upozornenými. Keď väčšina informácia, ktorá hľadáme tam nie je, alebo keď informácie, ktoré sa, sú tam, sa nedajú vyhľadávať, náležite tak, aký je zmysel prepájania databáza. A tiež si myslím, že musíme byť opatrnejší prisovaní mýtických právomocí alebo mýtických schopností technológií, technológiám. Je to len nástroj, e, svet nebude bezpečnejší, ak to nebudeme správne využívať. No a na záver mám pocit, že po roku e, po 11. septembri USA tvorili nový cieľ a to e, pod názvom Total Information Awareness. Bolo to prezentované ako niečo vynikajúce, čo nás sa ochránim. Pre mňa to však, vo mne to však vzbudzovalo strach a nevyvolávalo to dojem, že svet sa stane lepším pre všetkých. Ja mám pocit, že e, nejde správnym smerom a rada by som počula opak. Ďakujem pekne, pani Lauristin. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem pekne, pán Rute. Ďakujeme za tú, tieto informácie, aj keď sú len predbežné a tešíme sa na správu. A moja otázka, mojimi otázkami nadviažem na to, čo povedala Sophie Intfeld, s ktorou úplne súhlasím, že problém nie je len veľmi technicky administratívny, je to tiež otázka moci, použitia moci, kontroly moci, no a týchto súvislostiach by som sa rada spýtala, že budete pokračovať v praktickej práci, robíte už, venujete sa nejakému štatútu, legislatívnemu aktu, alebo niečo by sme to mohli vidieť, prediskutovať všetky pravidlá, postupy, sú kompatibilné s našimi princípami ochrany údajov detálne, pretože ste, že snažíte sa všetko eh, uvažiavať, ale problematické sú vždy tie detaily, no a my by sme mali radi niečo, čo by sa dalo kontrolovať, o čom by sa tu dalo diskutovať. No a je to problém interoperability, to náročná otázka. No a čo s problémom interoperability národných databáz, a európskych databáz. Ja som z krajiny, kde národné databázy sú veľmi dobre kontrolované, reálne fungovanie a využívanie je prísne kontrolované a každý prípad eh, neadekvátneho využitia je veľmi rýchlo sankcionovaný. Policajní úradníci môžu byť eh, prepustení. Eh, jedna bola prepustená ak využi- pretože využívala databázy vo vlastnom záujme. Čo, národných databázov mohli by sme mať prehľady o situácii v členských štátach, v národných databázach, o tom, ako prístupnené v prípade reálnej potreby, kde sú tu nedostatky, pretože u nás zaznievajú obavy, že tie rozdiely sú také veľké, že to môže spôsobiť viac problémov ako riešenie a možno by bolo dobré nejaký nový prístup. Takže napríklad s harmonizáciou metadát medzinárodnými databázami no, v tejto súvislosti veľmi dôležitá otázka z technického eh, z technickej vedosti. Kto robí túto prácu? je tu nejaké verejné obstarávanie, existujú súkromné spoločnosti, alebo kto robí túto prácu. Vaša skupina napríklad pracuje systémové, systémické analýzy, referenčné pojmy tak, aby výsledky skutočne korešpondovali a zodpovedali očakávaniam ako sa to teda vyvíja. A posledná otázka, na to nadvezuje, vy ste hovorili, že vám veľmi záleží na ochrane súkromia. Možno by ste mohli hovoriť o tom, čo by to malo obsahovať. Máte už nejaký plán? Čo myslíte konkrétne tým privacy by design arrangement? Ďakujem pekne. You, is... Ďakujem pekne. Na záver Anna Gomeš. Len si overím, či som dal slovo všetkým, ktorí o to požiadali. Dobre, takže záverečný rečník bude Anna Gomez. Ďakujem pekne, pán Rute, za to, že ste prišli. Ja by som sa rada spýtala, keď hovoríte o interoperabilite, nehovoríte len o prístupe k databázam, ale o interoperabilite zariadenia, ktorý umožňuje prístup k databázam. No a v tomto mysle by som sa rada spýtala, či skupina na vysokej úrovni kontroluje, čo to deje v rámci členských štátov, či nielen medzi nimi, ale aj v rámci s rôznymi orgánmi. No a ďalšia otázka je či sa zaoberáte tiež počítačovou bezpečnosťou. To je veľká záležitosť, hlavne keď sa hovorí o vzdelaní údajov. No a tretia otázka je, že interoperabilita z hľadiska vzdelania údajov obsahovala, obsahovala nejaká informácia zdroje dovoze dovoze eh, kriminality, čo sú tie zlaté víza eh, investorov, keď ľudia môžu prichádzať, dostanú dokonca občianstvo, alebo nás zaujímajú len tí chudobní. Tí bez ochrany, ktorí klopú na naše dvere. No a na záver ste hovorili TIAS, európsky systém, ktorý by mal byť spustený, ale naše PNR, ktorom členské štáty hovorili, že to je čarovný prútik proti terorizmu, ale PNR sa netýka súkromných lietadiel, takže eh, čo deje sa eh, posadkou súkromných lietadiel, ktoré zapájajú do pašovania kaptagonu, peňazí alebo do terorizmu. Kto to kontroluje? A kto zdieľa údaje o tom? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Sofii, len veľmi stručne. Len veľmi rýchlo. Možno si to povedali, ale neviem, či som to počula. O členstve o výbore a úlohe podnikov, ktoré by poskytli materiál. Neviem, som mala záujem o zoznam spoločnosti, ktoré boli konzultované v technických aspektoch, ktoré možno aj v budúcnosti budú spoločnosti, ktoré kvalifikovali na vytvorenie takéhoto systému. Áno, ďakujem pekne. Ste povedali tak, eh, na jar bude zverejnená správa skupina na vysokej úrovni. A ja by som mňa byla zaujímala, kedy budeme mať hodnotiacu správu pre systém SIS-2. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť odpovedať viaceré z vašich otázok. A keď ja poviem tak čoskoro, dúfam sa nám podarí ich zodpovedať. Posledná otázka, ako faktická informácia. Na komisii sme momentálne v procese. Oberáme sa pracovaním hodnotia sa správe SIS na generálne rediteľstvo a malo by to byť relatívne skoro zverejnené. Ešte musí prejsť internými konzultáciami, ale čo skoro to bude vydané. A to hodnotenie o nás, čo skoro dostanete. v všeobecnosti musím povedať, že všetky vaše otázky ukázali, aké dôležité bolo vytvorenie tejto skupiny. Pán Depre, vy ste to povedali. Myslím, že je bolo veľa lepšie, keď bola vytvorená skôr. Minulého rokov My sa zaoberali a pracovali na rôznych IT systémoch. A A myslím, že potrebujeme to spojiť. Aby sme zodpovedali, aby sme zodpovedali tú poslednú otázku, tak momentálne sme sa neobrátili na žiadnu spoločnosť, ale využívame EU Líza z hľadiska technickej expertízy. Žiadna niekto iný, aby im postupovali informácie, ale sú toho hlavne členské štáty a proces pod vedením EÚ sa snaží spojiť informácie, ktoré máme momentálne k dispozícii miesto niečoho, čo myslím, že má taký pocit z vašich otázok, bolo užitočnejšie vytvoriť, ale čo by bolo veľa náročnejšie. No a tým sa dostávame k tomu, že je predložená predbežná správa, vypočujete si Sira Juliana Kinga k tomu začiatkom novembra. Vydaná bude predbežná správa v decembri. Verečná správa bude predložená aj niekedy v máji z tejto skupiny. Ale nemôžem slúbiť, že táto správa zodpovie na všetky otázky, Pravdepodobne nám to umožní položiť viac otázok a mať taký zacielenejší prístup. No, ešte neskôr ako nikdy by sa uskutočnila takáto záležitosť. No a teraz to skupenie Lauristín. Chcem povedať, že to bude záver do skupiny. Systém ma veľmi ohromil z toho hľadiska, ako Súčasne je možné zaistiť interoperabilitu, interkonektivitu, ale súčasne aj vysokú úroveň ochrany údajov. Ale tiež viem, že keď sa pracuje cez cezhraničie medzi Fínskom a Estonskom, tak je to veľa náročnejšie, pretože v Estonsku sa znamená každé použitie údajov, kde je veľmi jasné, jasné obmedzenie účelu, kto môže používať aké údaje a súčasne je veľa vyššia prístupnosť údajov. Musia sa nespáť, sú v rôznych databankách, ale je to možno banková skupina je skupina, ktorá v podstate, ktorú v podstate tvoria členské štáty, No a preto koordinačná skupina európskej úrovni pre SIS zastúpená, ale nie je to tam ako také, možno to bol omyl. Mali sme mať kontakt, ale v podstate základom myšlienkou bolo, že členské štáty mali vyslať nejaké osoby, aby boli súčasťou tej skupiny pani Intveld alebo pani Sipel hovorila o politickej dimenzii. Politická dimenzia máme cestnú mapu holandského predsedníctva, bola, bola predlžená, hovorili o nej ministri. Z toho hľadiska je jeden dodatočný element, ktorým sa budeme zaoberať v skupine, ale Úplne s vami súhlasím. Táto skupina ako taká nemá politickú dimenziu, ktorú budeme v niektorej fáze potrebovať. nie, aká to vôbec neurobíme, by sme to vôbec neurobili, tak by to bolo horšie. Takže to moja asi neúplne uspokojivá odpoveď na to. Ďalej zaoberáme sa otázkami jednotného rozhra- vyhľadávacieho rozhrania. To veľmi konkrétne elementy, ktoré vzýšli z práce z tohto z práce z tejto skupiny. Každý členský štát má jednotné vyhľadávacie rozhranie, ale máme ich 28, ktoré nie sú vzájomne kompatibilné a nie sú vytvorené na spoluprácu s európskymi databankami. Takže musíme sa zamyslieť, možno nie z hľadiska toho, čo momentálne existuje, a z hľadiska toho, čo sa bude rozvíjať v budúcnosti, o tom, ako sme mohli mať prístup, ktorý nám umoční mať jednotné vyhľadávacie rozhranie. No a do konca roka dúfam, že už budeme môcť k tomu niečo konkrétnejšie dodať. Ďalej, áno, je to zvláštne, pán Depre, že sme v procese rokovania právnického textu, ale súčasne skupina prvý maj, že už sa musíme zaoberať prebiehajúcimi rokovaniami. A preto sa sústredíme Tiež pri ďalšom zasadnutí skupiny koncom novembra sa budeme sústredovať na nové systémy, na to, aby sme stili, musíme sa v tom aj iných rokovaní, či je to Eurodáka, alebo systém Entry-Exit, alebo tiež sme hovorili na skupine o možnej štruktúre v rámci systému ETIAS. No a budeme niektoré elementy tiež z tejto diskusí To je návrh. Predložíme pravde, pravdepodobne v polovici novembra. Pani Sipel, spôsob, akým sú štrukturované skupiny, rovnakí ľudia, ktorí sú v skupine na vysokej úrovni, ale ktorí sa vybrali ešte do podskupín pre interoperabilitu existujúce systémy. Teraz sa prispievajú na zloženie hľadiska členských štátov a ich zástupcov rôznorodé. Niektorí sú zástupcov na veľmi vysokej úrovni, niektorí sú ľudia z expertnej úrovne, takže sme boli otvorení z hľadiska participácie v tejto skupine. Dúfam, že z toho vyťažíme maximum to zaručiť. Nemali sme profil definovaný, ale povedali sme, že musíte, povedali sme, že musí byť na úrovni generálneho riaditeľa, štátneho tajomníka, takže je tam skutočne veľmi rôznorodá zmes rámci zloženia skupiny. Výmena medzi skupinami sa musí uskutočňovať na skupina na vysokej úrovni, takže plenárne zasadnutie, ktoré máme, tam sa bude spravedlnú no a obmedzenie účelu, ale tiež zaistiť, aby sme nemali dvojité zhromažďovanie údajov, šetriť údajmi. A pokiaľ ide o mm, čas a časové plánovanie, všetko som povedal. Takisto revízia SIS eh, v polovici obdobia trvania Ešte pre pani Intveld. E, vy ste povedali jednu mm, vec, ktorá je z vášho pohľadu relevantná. Uvidíte, že aj pán Julian King na to bude stále viac a viac klásť dôraz, a to je e, implementácia. V tom zmysle, že je potrebné zabezpečiť, že nebudeme iba rozhodovať, ale budeme sa pozerať aj potom v praxi, či sa tie veci e, uplatňujú správnym spôsobom. A z toho sa môže stať veľmi politická činnosť. O pár mesiacov budete asi vidieť veľké zameranie na e, otázku, kto vlastne implementuje PNR my sme rozhodli o PNR, ale potom musia prísť aj určité posudky, posudenia. Vy ako zákonodarcovia, e, keď vy ste, sa, vy ste rozhodli, vy ste schválili určitú legislatívu a som si istý, že chcete, aby sa uplatňovala. A keď sa nebude dobre uplatňovať, asi vy rýchlo potom prídete opäť a poprosíte o zmenu tej legislatívy. Ale e, ja to vidím tak, keď sa nejaký zákon schváli, musí sa uplatňovať. Pokiaľ ide o legislatívny akt, nemusíme na novo vynájsť nariadenie o ochrane údajov. To je naša Biblia, ak to môžem tak povedať. Ale jedna vec budeme musieť, budeme musieť urobiť. Ak skupina príjme nejaké závery, tak budeme musieť sa zamyslieť napríklad nad úlohou agentúry EU LISA, nad prípadnou revíziou nariadenia o EU LISA. Budeme si musieť pozrieť pozorne právne nástroje, ktoré máme a povedať um, prípadne, že niekde je ne- medzera, nedostatok a podobne. Možno sa pozrieť na niektoré veci inými očami a zároveň budeme v tom istom čase priebežne rokovať o nových návrhoch legislatívnych. A to sa takisto bude musieť e, do tejto diskusie zapojiť. Myslím, že k tomuto sa vyjadrila aj pani Gomez. Ja som sa pokúsil uh, na vašu otázku o interoperabilite už odpovedať v rámci jednotného vyhľadávacieho rozhrania. Kybernetická bezpečnosť, to bude samozrejme veľmi dôležitá téma. Tie systémy e, budú musieť byť odolné, nebudú môcť byť zraniteľné. Jednoho dňa sem určite opäť e, prídem a budem hovoriť o skupine Task Force for The Security Union uh, v rámci právomoci pána Juliana Kinga. Táto téma sa stane horizontálnou témou postupom času. A potom, pokiaľ ide o víza, konkrétne o zlaté víza, viete, že toto je v právomoci členských štátov E, pretože tieto víza sú spojené s bezpečnostnými aspektami. Z tohto pohľadu sa teda na to musíte pozerať. Keď my hovoríme o vízovej politike, máme na mysli samozrejme šengenské víza. V iných kontextoch možno pôjdeme trošku ďalej. Pokiaľ ide o súkromné lietadlá, Neviem, či dáta, či údaje API budú musieť byť e, sprístupňované pri týchto letoch e, alebo nie. Pani Loristin, prepačte, už nemôžeme sa k tomu vrácať, e, pretože nás čaká ďalší host. Čiže tento host teraz čaká a pán Julian King príde aj 8. Prepačte, poslanci, že sa už nemôžete vyjadrovať ako z otázky. Už nemáme ale čas. Ďakujeme za veľmi podrobné um, Ďakujeme za podrobné o odpovede. Tešíme sa na návštevu pána komisára 8. sa budeme ešte týmto veciam venovať. Ďakujeme. Čiže, ako som povedal, budeme sa tejto téme opäť venovať. E, ďakujeme a teraz sa pri, e, budeme venovať bodu 4. Poprosíme nášho hostia, aby prišiel na pódium. As he's coming to the um, podium, just to explain, colleagues, the coordinators of this... Koordinátori tohto výboru um, vydali pozvanie, pozvánku na výmenu názorov e, s pánom Jacques Tubonom, obhajca práv Francúzskej republiky. Sme veľmi radi, že medzi nás e, dnes prišiel. Je bývalým ministrom spravodlivosti Francúzska, ako viete a teraz je obhajcom práv v francúzskej eh, republike a zastupuje inštitúciu, ktorá združuje viaceré právomoci. Eh, je mediátorom s verejnosťou, obhajcom detských práv. To bolo veľmi dôležité, najmä pre našich koordinátorov, ktorí ho sem dnes prizvali. Venuje sa mnohým oblastiam, nebudem všetko menovať pretože viem, že on bude hovoriť o témach, ktorým sa venuje a ktoré zároveň sa dotýkajú nášho výboru. Základné práva samozrejme e, sú ťažiskom jeho práce. Ja sa ospravedlňujem ešte raz e, za to, že musel čakať na začiatok tohto bodu. A teraz dáme slovo pánovi Tubonovi. Ďakujeme ešte raz, že ste medzi nás dnes prišli. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, poslanci, poslankyne, ďakujem za to, že ste ma dnes prijali medzi sebou. Som rád, že e, opäť e, v rámci vysokej pozície môžem navštíviť Európsky parlament. E, bolo pre mňa veľkou cťou, keď som tu mohol zasadať. Minulý rok, v 2015, sme v Paríži prijali skupinu zástupcov e, poslancov z výboru LIBE. Naše dialógy boli veľmi zaujímavé a preto sme sa domnievali, že by bolo dobré, užitočné pre nás aj pre poslancov Európskeho parlamentu zorganizovať výmenu názorov o otázkach, ktoré vy riešite tu vo výbore LIBE a ktoré zároveň spadajú do našej právomoci ako obhajcov ľudských práv. Váš predseda už stručne popísal moju funkciu, čo vlastne robí obhajca práv. Čiže, aby sme to vysvetlili jasnejšie, my sme určitým druhom, druhom ombudsmana, ale ja som vlastne ombudsmanom, ktorý má aj efektívne právomoci, e, má e, väčšie právomoci ako tradičný ombudsman. Naša práca spočíva v tom, že neustále sa snažíme približiť k cieľu rovnosti, rovnosť e, v prístupe k právam a k verejným službám. To je vlastne náš hlavný cieľ. V takomto zmysle uplatňovanie práva. My sa opierame najmä o základné práva a základné slobody, pritom uh, používame našu ústavu a vnútroštátne zákony, ale zároveň sa opierame o komunitárne právne pravidlá a o právne pravidlá Euró- Rady Európy, najmä Európsky dohovor o ľudských právach a takisto, pokiaľ ide ešte o Európsku úniu, tam využívame uh, chartu základných práv. Chcem niečo povedať o našich právomociach. Jedna právomoc je taká netypická alebo výnimočná. Môžeme vznášať e, stanoviská na súdoch, e, keď ide o nejaký prípad, ktorý sa týka diskriminácie práv detí alebo morálky e, policajných zložiek, žendarmerie, čiže verejných činiteľov ale my sa tam nezúčastňujeme ako strana, ale ako podporovateľ e, jurisdikcie súdu, ako expert, ktorý podporuje súd. A ja som sa takto vyjadril asi stokrát e, na súde minulý rok. A to je právomoc, ktorá je veľmi e, efektívna, pretože umožňuje zapracovať do súdneho konania právny názor, ktorý je absolútne nezávislý. Pán predseda, e, práve pre výbor LIBE je možno dôležité, že existuje takáto inštitúcia ako obhajca práv vo Francúzskej republike. Samozrejme, tento môj úvod bude stručný, potom budem odpovedať na vaše otázky, ale chcem popísať stručne tri témy. Prvá téma, tá sa týka situácie v našej krajine. Bohužiaľ, tak ako v mnohých e, iných štátoch, je to tak u nás, že sme mali teroristické atentáty um, Francúzsko zasiahli možno viac, viackrát ako iné štáty uh, od, roku, od začiatku roku 2015. A táto situácia je klasickou dialektikou. Odrazilo sa to napríklad aj na eh, Štrasburskom súde pre ľudské práva, musíme neustále hľadať rovnováhu medzi oprávnenou požiadavkou bezpečnosti, čo si vyžaduje samozrejme posilňovanie právomocí, administratívy, polície vo všeobecnosti, e, všetkých spravodajských zložiek, informačných zložiek a takisto represívnych zložiek. A na druhej strane musíme to vyvážiť so e, zárukami a rešpektovaním základných slobôd, sloboda pohybu, sloboda e, alebo právo na súkromný život, právo na ochranu listového tajomstva a tak ďalej. To sú veľké výdobytky našich e, európskych demokratických systémov už 200-300 e, rokov. A z tohto pohľadu môj úrad obhajcu práv od konca roku 2015, kedy sme vznikli, podľa starých ustanovení z roku 1955. Počas týchto ustanovení bol zavedený vynimočný stav, ktorý umožňuje príjmať štátu určité opatrenia, ktoré nie je možné um, príjmať v bežnom stave. Môžu sa robiť domové prehliadky aj v noci, určitých osôb na základe rozhodnutia e, správneho orgánu, teda prefektu, prefekta napríklad, a nie tak, ako je to v bežnej situácii na základe rozhodnutia nezávislého sudcu. Je to jeden príklad, ale môžeme robiť aj iné veci. Mm. Môžeme robiť doručenia napríklad súdnych dokumentov e, v domoch, v domácnostiach a podobne. E, podľa e, zákona z 21. júla budeme ešte do 21. januára 2017 v, vo výnimočnom stave Francúzsko. Možno to bude predlžené, možno nie. Ja čakám samozrejme vaše otázky, ale vo všeobecnosti môžem povedať, e, že tu zaznieva aj kritika, že sa zamieňa ten výnimočný stav, ktorý je dočasný, slúži na to, aby sa posilnila bezpečnosť, bezpečnostné opatrenia. Zamieňa sa to s bežným stavom a e, s bežnými obyčajnými zákonmi. Ak sa rozhodneme, že počas obmedzeného časového obdobia rešpektovanie slobôd bude určitým spôsobom obmedzené, tak potom na druhej strane v bežnom právnom poriadku, permanentnom právnom poriadku, toto obmedzenie slobod či právneho štátu je neprípustné, pretože to je krok späť oproti e, napríklad vo Francúzsku, oproti e, zásadám a princípom republiky. Ja ako ombudsman som detailne sledoval aj uplatňovanie vynimočného stavu a dostal som 82 stiažnosti od osôb, ktoré napríklad dostali domové prehliadky. No a na základe toho som vydal určité odporúčania a niektoré z nich boli zohľadnené v zákone z 21. júla, ktorý som spomínal napríklad o spisovaní, povinnom spisovaní zápisníc e, po domových prehliadkách alebo o tom, ako je potrebné zabezpečiť starostlivosť o deti, keď napríklad nejaká domová prehliadka sa robí v prítomnosti detí. E, Parížský policajný prefekt uh, podľa nového nariadenia musí rešpektovať tieto naše odporúčania. Takisto sme vydali odporúčania pre prípad materiálnych škôd po domových prehliadkách a podobných opatreniach, aby postihnuté osoby, poškodené osoby mohli dostať náhradu škody jednoduchším spôsobom. To všetko je zohľadnené v zákone z 21. júla. To je teda k tejto téme. Druhá téma, e, pán predseda, vy ste takisto chceli hovoriť o tomto. Je to situácia migrantov a konkrétnejšie, situácia, e, ktorá vládne dnes v jednom e, severofrancúzskom meste, Calais, v regióne Pas-de-Calais, e, to je vlastne veľmi blízky bod, bod, ktorý sa nachádza iba 30 kilometrov od Lamanšského prielivu, teda veľmi blízko k Veľkej Británii a z tohto mesta mm, vychádzajú aj trajekty ktoré, idú, ktoré smerujú do Spojeného kráľovstva. A takisto tam začína tunel pre automobily a pre kamióny, ktoré sa dnes veľmi ľahko vďaka tomuto tunelu práve môžu dostať do Spojeného kráľovstva. Viete, že v Kale sa zhromažďujú už celé roky migranti, ktorí pochádzajú z celého sveta. Je medzi nimi veľa Afgáncov, Sudáncov, Eritrejcov, ale takisto aj mnoho osôb, e, ktoré utekajú pred konfliktami na Blízkom východe. No a otázkou je, prečo sa koncentrujú teraz v tomto meste? Vysvetlenie je jednak v tom, že je to tranzitný bod, ale aj preto, že tento tranzitný bod je uzavretý. V roku 2003 medzi vládami Francúzska a Spojeného kráľovstva boli vyrokované dohody z Tuke. Tuke je malé turistické mesto v regióne Padekale. de A tieto dohody hovoria, že kontroly vstupu na britské teritorium sa, sa budú robiť e, v Kale. Čiže Francúzi budú zabezpečovať kontroly e, vstupu do Spojeného kráľovstva. A paradoxom je, že vlastne Spojené kráľovstvo nie je v Schengene, čiže to je výstupový bod zo Schengenu. Čiže ten náš bod je vlastne na vonkajšej hranici Schengenu. Uh, tieto e, dohody fungovali určitý počet rokov, ale dnes e, vytvárajú veľké problémy, pretože pred týmto múrom, ktorý tam bol postavený, e, Spojené kráľovstvo totiž už nechce príjmať migrantov, väčšinu týchto migrantov nechce príjmať. Takže pred týmto múrom, pred týmto plotom sa zhromažďujú tisícky osôb ktoré sa snažia samozrejme dostať sa do Spojeného kráľovstva a akýmkoľvek možným spôsobom, legálnym či nelegálnym, snažia sa o to za pomoci pašerákov napríklad. Veľmi nebezpečným spôsobom sa snažia napríklad e, sa tam dostať na lodiach alebo na kamionoch pred pár dňami. E, tam zahynul jeden pár, e, ktorý zrazil kamión, žena zahynula. E, bol to pár z Eritreji. E, No a dnes teda v Kale e, máme takú situáciu, že francúzska vláda e, to už nevie riešiť a 6. E, oktobra 2015 bola o tom vypracovaná správa, čiže už má viac ako rok. A my sme povedali, že určité základné práva sa v tejto situácii v Kale nerešpektujú. No a to, čo sme vtedy skonštatovali, to nebol žiaden výmysel, pretože o niekoľko týždňov neskôr administratívny súd v Lille e, prevzal čas našej správy a na základe toho zaviazal francúzsky štát k určitým opatreniam, bezpečnostným, hygienickým, na ochranu týchto ľudí, ktorí žijú v tejto divokej osade v Kale. A takisto súd zaviazal francúzsku vládu, aby sa postarala o prístrežky určitej časti osôb. Dnes sa tam možno nachádza 7-8 tisíc osôb podľa našich odhadov a preto tam vláda vybudovala prefabrikované kontajnery, e, kde vlastne niekoľko sto osôb môže bývať. Ide e, najmä o ženy a deti, a e, konkrétne 450 e, ich bolo umiestnených do týchto nových zariadení. Celkovo v tomto regióne pravdepodobne v súčasnosti je 1200, 1300 maloletých bez prievodu. A teda sú to osoby, sú to deti alebo adolescenti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, nemajú žiadny sprievod, okrem e, kriminálneho sprievodu e, viacerých e, prevádzačov, ktorí ich môžu napríklad vystavovať násiliu, okrem iného aj sexuálnemu násiliu. A tieto maloleté osoby v súčasnosti isté, že sú vystavené veľkému nebezpečenstvu a to ešte o to viac, že operácia búrania tejto osády e, je veľmi konkrétne už naplánovaná a to aj z humanitárnych dôvodov je o dôvodnená, pretože 70 tisíc osob, e, ktoré žijú v tejto osade, v tomto tábore, žije v nepriateľných podmienkách a pre krajinu ako je Francúzsko na konci roka 2016. A to je pravda. Ale ak toto búranie, táto demontáž e, osady a tábora prebehne, e, tak dospelé osoby v tomto tábore zrejme sa budú môcť e, presunúť e, do nejakých prijímacích centier, budú sa môcť presunúť do azylových centier a tak ďalej, ale najpodstatnejšia otázka je otázka týchto maloletých osôb. Čo sa stane s nimi? Ja som sa viackrát e, obrátil e, na e, ministerstvo, aby uistili všetkých o svojich krokoch, ale tieto uistenia neobsahujú žiadne konkrétne informácie a preto vôbec nemáme istotu v tom, či tieto osoby budú, teda maloleté osoby, či budú mať v dispozícii potrebnú ochranu, či budú, či budú niekam umiestnené, či sa o nich štát postará. Pán predseda, zrejme všetci viete, že v rozpore s medzinárodným dohovorom podľa medzinárodného dohovoru eh, na ochranu práv dieťaťa musia eh, byť tieto maloleté osoby ehm, chránené. To sa týka všetkých maloletých eh, osôb, ktoré sú takto v pohybe. Toľko teda k situácii v regióne Patkale. Sme ehm, veľmi dobre informovaní o aktuálnom dianí, veľmi nás nepokojujú všetky aktuálne informácie, ktoré sa dozvedáme zo správ. Ešte čo sa týka azylového balíka, Európska politika vo všeobecnosti je politika uzatvárania. Myslím si, že z právneho hľadiska, z hľadiska aha, základných práv je problémová táto situácia. Napríklad dohoda medzi EÚ a Tureckom eh, je v rozpore eh, so všetkými pravidlami vrátane eh, zmluvy, pretože hovorí o vracanie osôb eh, do tejto krajiny a pritom si vôbec nie sme istí, či tieto krajiny neprestavujú riziko, nebezpečenstvo pre tieto osoby a to je v rozpore s Európskym dohovorom eh, na ochranu ľudských práv a tiež je to v rozpore so e, zásadami charty základných práv a tiež je to v rozpore so zmluvou. A ešte doplním, že vznikne možnosť otvoriť legálne formy vstupu pre imigrantov na rozdiel od aktuálnej situácie, teda bolo by na mieste otvoriť tieto legálne formy vstupu. E, taktiež dublinský e, proces, neviem, či sa ho podarí nejakým rozumným spôsobom e, revidovať. Mnohí vo Francúzsku sa domnievajú, že je to systém, ktorý spôsobuje problémy, ale isté, že málo kto je ochotný to povedať takto otvorenie. Ja teda vo svojej funkcii si to netrúfam takto otvorene povedať. V každom prípade táto situácia nás znepokojuje všetkých my e, v, vo výbore pre e, občianske práva a slobody sme zverejnili nedávno správu o základných právach e, cudzincov vo Francúzsku. Je to dosť rozsiela správa, 300 strán, kde sa veľmi podrobne popisuje to, že v tejto chvíli sa dovnímame, že Francúzsko, Francúzsko a krajina ľudských práv sa trošku vzdelila od svojho presvedčenia svojich zásad a že mnoho osôb, cudzincov, na ktorých sa tiež vzťahuje rovnosť z hľadiska e, ľudských práv e, a pritom sú im tieto práva upierané buď e, podľa um, samotného dňa zákona alebo podľa toho, ako sa zákony vykladajú. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Čubon, za vaše rozsiahle vyjadrenia, vašu prezentáciu a tiež za to, že ste sa vydrili aj k otázke Kalé, ďalej azylové otázky a tiež maloletých osôb. Aj na toto e, mysleli koordinátori, keď sa to plánovalo, keď sme vás pozvali na našu schôdzu. Ďakujeme, pretože ste sa aj k týmto témam vyjadrili. Nemáme príliš veľa času. A viem, že e, mnohí táto téma veľmi zaujíma. Chcem vás však napriek tomu požiadať, aby ste boli čo najstročnejší. Máme totiž na programe ďalšie dôležité body, najmä čo sa týka relokácie. Najskôr pani Gomeš e, by sa tiež e, dozviete, e, teda budete mať dispozícii správu o ich ceste, o ceste celej delegácie do Kaleja. E, som mala tu čest viesť delegáciu nášho výboru do Kale v júli a súhlasím úplne s tým, čo ste povedali. Jednak sme zaznamenali úsilie francúzských orgánov snažiť sa riešiť situáciu, ujaca svojej zodpovednosti v súvislosti s týmto táborom, ale tábor existuje preto, že existujú prevádzači, pašeráci, a tiež francúzske orgány, ktoré sa snažia brániť tomu, aby sa tieto osoby dostali tam, kam sa chcú dostať, a teda do Veľkej Británie. Pašeráci, prevádzači zneužívajú situáciu. Najrizikovejšie osoby sú najmä maloleté. Ako ste povedali, vo Francúzsku je ich viac ako tisíc, celkovo ich je v Európskej únii zhruba 10 tisíc. Chcem sa e, opýtať najmä na otázky bezpečnosti. sa, na koho sa odvoláme, ak e, nakoľko sa odvolajú naše vlády, ak sa stane niečo e, veľmi zlé v súvislosti s týmito maloletými osobami, ktoré sú vystavené takému nebezpečenstvu. Ospravedlňujem sa. Anna, chcel som ťa prerušiť. Nie je 10 ale 20. Chcela som sa vám ešte poďakovať za to, že ste um, veľmi jasne odsúdili, tak ako aj mnohí z nás tu v Európskom parlamente, túto dohodu, uh, tzv. dohodu medzi EU a Tureckom Je to dohoda, ktorá je priamo nastavená tak, aby sa ňou automaticky porušovali ľudské práva. Pán Čubon, je potrebné e, pohnať celú vec na Európsky súd. Zmluva predsa umožňuje takéto kroky. Môžete osloviť Európsky súdny dvor, a môžete e, skonštatovať, že táto dohoda je v rozpore so zmluvou a s so chartou základných práv. E, to je podľa mňa úplne jasná vec. Ja hovorím teraz ako právnik pred politikmi a političkami, ale e, vnímam to tak, že práve tu sa môže dokázať sila práva. A keď vidíme, že táto zmluva je v rozpore teda táto dohoda, že je z rozpore so zmluvou o fungovaní EÚ, tak je potrebné to riešiť aj na súde. Ďakujeme pekne, pán Zdechovský. Pane Tubón, za to, za eh, to, že ste tady... Ďakujeme pekne, pán Tubón, za to, že ste prišli, za to, že ste eh, sa vyjadrili k situácii, ale ja, keď som sa z Kale totiž vrátil, som bol zhnusený a nahnevaný. Zhnusený som bol z toho, ako to tam hrozne vyzerá, aké sú tam hrozné podmienky. Navštívil som zrejme všetky utečenecké tábory v celej EÚ aj mimo EÚ a naozaj najodpornejší utečenecký tábor, ktorý som kedy videl, bol práve tábor v Kale. A som dosť prekvapený, že francúzska vláda s tým nič nerobí. Hovorím naozaj dosť expresívne, dúfam, že to prešlo aj v preklade, pretože to, čo som tam videl, mi príde naozaj ako stredovek ešte horšie bolo, keď som sa potom stretol s mimo mimovládok, ktorí mi hovorili o tom, ako deti tam chodia žiadať o kondomy, ženy, ktoré boli znásilnené, sa tam a podnevierajú. Toto naozaj nie sú podmienky, ktoré by boli hodné demokratické krajiny, ktoré, ktorou Francúzsko nepochybne je. Ja by som bol rád, keby ste na túto situáciu neustále upozorňovali, upozorňovali francúzských politikov na to, že oni sú zodpovední za stav v tomto tábore. Títo ľudia nie sú uh, riadne zaregistrovaní. Mnohí z týchto ľudí naozaj sa dopúšťa trestné činnosti. A tento stav tak ten, eh, sa dá nazvať stavom bezprávia a to si vyžaduje zásah. Ďalej je potrebné riešiť aj uh, maloleté osoby bez prievodu a všetky s tým súvisiace problémy. Ale druhá vec, na ktorú sa chcem opýtať, vy ste vynikajúci v tom, že dokážete pomenovať problémy danej doby. Jeden z problémov, s ktorým sme sa nedávno stretli, je porušovanie ľudských práv francúzských občanov v Norsku. Norsko sa považuje za demokratickú krajinu, ale občany, ktorým byli odebrány deti. Ja som sa oboznámil so situáciou odoberania detí v tejto krajine. Došlo k eh, naozaj k absurdným situáciám z absurdných dôvodov nedávno. Francúzska televízia o tom eh, natočila tiež krásnu reportáž, konkrétne televízia Arte. Chcem sa opýtať, či sa zaoberáte aj ľudskými právami v tejto krajine a či ste sa stretli s tým, že tamojší sociálny úrad odoberá deti občanom Európskej únie, respektíve imigrantom z Európskej únie, z afrických krajín na základe vymyslených a nesmyselných dôvodov. Ďakujem. Áno, Ano, viem, e, ktorý prípad máte na mysli. Pán Tubon odpovie, ak je s ním oboznámený, ak nie, tak eh, nie. Pani Veržia aj ďalšie. Ďakujem pekne. Eh, je mi veľkým potešením počúvať vás, pán Tubo. Ja som eh, už čítala od vás mnoho rôznych správ a vyhlásení. Prejdem telegraficky. To, čo som chcela spomenúť, Európsky parlament nesúhlasí s tým, že je potrebné vytvoriť legálne formy vstupu. E, chcem sa pýtať, či máte nejaké konkrétne návrhy na presadenie potrebných reforiem e, dublinského systému. Ďalej, čo sa týka e, terorizmu, chcem sa opýtať, či vás zasiahli Nedávne udalosti, ktorých došlo k zakázaným demonstráciám, um, akási kategorizácia um, podľa kategorizácie osôb, konkrétne šlo o údajnú kategóriu S. A ďalej, čo sa týka situácie v Kale, vaša správa z októbra um, pomohla presadiť viacero rozhodnutí, jednak konkrétne v situácii v Kale a tiež čo sa týka e, ochrany zraniteľných osôb, najmä osôb, ktoré sú mimoriadne zraniteľné, ale naďalej je tou čiernou otázkou, e, veľkou čiernou otázkou je e, situácia maloletých osôb bez prievodu a od budúceho týždňa, ak sa nemýlim, rozhodnutie, ktoré sú do platnosti, ešte celú situáciu zhorší. Teda dôjde k demolácii úplne všetkého, vrátanie oficiálnych e, štruktúr, vrátanie e, ubytovacieho strediska pre zraniteľné osoby a vrátanie provizorného prijímacieho centra. Teda ja sa pýtam, čo si myslíte o tom vy, či by aspoň toto ubytovacie centrum a prijímacie e, provizorné prijímacie centrum mohlo naďalej slúžiť práve na prichýlenie týchto maloletých osôb bez prievodu. Je ich, ako ste povedali, zhruba 1200 podľa eh, nedávneho spočítania um, organizácie Conster Dazil. toto nie je predsa organizácia, ktorá by nejakým spôsobom šírila nejaké prehnané informácie, je to renovovaná um, eh, organizácia, teda zrejme sa dá jej číslam veriť. Ďakujem eh, ešte raz za vaše vyjadrenia. Mám z nich totiž pocit, že naozaj vám záleží na ochrane základných práv Francúzsko nie je skutočnou krajinou základných práv, je to krajina vyhlásenia, ktorá, teda krajina, ktorá vyhlasuje ochranu ľudských práv a to rozhodne nie je ani zďaleka to isté. Vyhlasovať niečo a robiť to v skutočnosti v praxi. Mám pocit, že sa čoraz viac vzdialujeme litery e, tejto veľmi peknej deklarácie na ochranu ľudských práv. Ďakujem pekne, pán Hoftefü. Mm, nechcete sa vyjadriť? Dobre. Takže pani Sipel na záver. Ďakujem pekne, Klod. Vzhľadom na pokročilý čas sa pokúsim byť stručná. Pán Tubon, povedali ste sami, že ak núdzové eh, pravidla platia príliš dlho, spôsobuje to problémy. Chcem upozorniť, že jeden z problémov súvisí aj s tým, že zjavne v eh, uplynulých mesiacoch eh, bolo vykonaných mnoho domovských prehliadok, ale iba niekoľko z nich naozaj malo za následok zadržanie nejakej podozrivej osoby a nie som si istá, či e, do dneška vôbec došlo k nejakému skutočnému odsúdeniu. Môžete sa teda k tomu nejako vyjadriť? Môžete nám povedať, na akom základe sa e, dajú vyhlásiť prípady domáceho väzenia a ako dlho môžu platiť v prípade pochybnosti ďalej. Čo sa týka prípadu v Kale, boli v minulosti alebo sú v súčasnosti podľa nedávnych rozhodnutí celý tento tábor zrušiť. Ehm, zaznamenali ste nejaké konkrétne úsilie na efektívnejšie spracovanie žiadosti o azyl, o prijatie týchto osôb v Francúzsku, o nejaké poskytnutie možnosti pobytu. A tiež sa chcem opýtať, či e, v súvislosti s maloletými osobami bez prievodu, či sú nejaké snahy nájsť rodinných príslušníkov, prípadných rodinných príslušníkov e, a aspoň v týchto prípadoch týmto skupinám umožniť e, vstup na územie Veľkej Británie. A ešte jedno stanovisko. Spomenuli ste e, dohodu s Tureckom, že je nelegálna. Chcem zdôrazniť, že v mnohých eh, legislatívach, ktoré sa teraz prejednávajú na návrh komisie, u mnohých to vyvoláva dojem, že Európska únia eh, sa skôr eh, snaží vzdialovať zodpovednosti a povinnosti prijímať tieto ľudí, týchto ľudí, snaží sa presúvať túto zodpovednosť a povinnosti na niekoho iného, na iné krajiny. Domnievam sa, že je to problémové aj preto, že Európska únia a aj členské štáty jednotlivo veľmi radi upozorňujú e, na to, že od ostatných e, krajín e, tvrdo vyžadujeme dodržiavanie ľudských práv. O to palčivejšie je, ak sa u nás v Európskej únii tieto základné práva nedodržiavajú. Dnes na obed som zaznamenala otázku, ak je toto všetko nelegálne, kto by vlastne e, mal teraz e, koho žalovať ako prvý. Ďakujem pekne, Birgit. Ešte ja si dovolím položiť otázku a predtým, než vám dám slovo, pán Tubo, e, viacero kolegov sa pýtalo na situáciu v Kalei. Ja by som sa chcela pýtať na vašu úlohu obhajcu práv, keď som uh, si prečítal popis vašej práce. Pokrývate už také množstvo oblastí, napríklad práva dieťaťa, rôzne iné druhy práv. Chcem sa opýtať, Žiadame vás zakročiť v prípade Kale, e, v situácii e, maloletých osôb bez prievodu, ako pani Gomes veľmi správne povedala. Británia prijala 20 týchto osôb. To je naozaj úplne to holé minimum. Je to taká neochota príjmať, že to e, má za situáciu, v ktorej sa bude hrať, tak povediac, ping-pong o skutočných e, právnych nárokoch týchto maletých osôb bez prievodu. Chcem sa opýtať, či váš úrad má právomoc požadovať e, konkrétne kroky, e, či sa môžete obrátiť aj na súd, alebo či poskytujete poradenstvo vláde. Ak áno, nakoľko sa vláda musí týchto vašich pokynov držať. Je to naozaj absurdná situácia. Tieto deti sú naozaj zraniteľné, ako ste povedali um, a nikomu nič neurobili pritom. V tejto situácii aj britská vláda, aj francúzska vláda sa e, trochu obracajú chrbtom e, tejto povinnosti a zodpovednosti. Chcem sa teda opýtať e, trošku bližšie na to, ako vlastne vy môžete pôsobiť. Celkom iste chápem, že máte mnoho iných povinností. Je to však nepochybne veľmi dôležitá oblasť. Žiaľ, máme málo času, e, môžeme vám dať iba 7 minút, ak by ste sa však chceli vrátiť písomne k niektorým otázkam, napríklad k otázke pána Stechovského o tom norskom prípade. Veľmi radi príjmeme aj písomné odpovede. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Najskôr odpoviem na otázku, e, ktorú som dostal na záver. Je jasné, e, že bojca ľudských práv, inštitúcia pre ľudí, to znamená, že je vytvorená ústavou v roku 2008, fungujeme od roku 2011, čiže sme mladou inštitúciou, nie sme sudcom, nemáme nejakú súdnu právomoc, máme isté právomoci z hľadiska mediácie, môžeme naše stanoviska predkladať súdom. No a čo sa týka situácie maloletých, tak našou hlavnou právomocou je upozorňovať vlády, administratívu, na ich zodpovednosť a, verejne o tom poučiť. No a myslím, že dnes, čo sa týka Kale, je úplne jasné, že ak by som zo 6. oktobra e, nevydal správu, ak by som nedávno nepredložil viaceré odporúčania, ak by detský ombudsman a jeho inštitúcia neuskutočnila stretnutie minulý týždeň eh, s detským eh, s ombudsmanom za eh, Veľkej Británie, Flámska, Valónska a spolu by neprijali stanovisko o, spoločné stanovisko o situáciu, situácii, tak by sme neboli v situácii dnes takej, keď francúzska vláda dnes je povinná nájsť riešenie. Viacerí sa pýtali, na toto ja chcem povedať, že to také maloletých bez prievodu sú tam dve, dva dôležité body. Tento, a totiž, či Veľká Británia a súčasná vláda Veľkej, Veľkej Británie otvorí hranice a podľa článku 8, to je európske pravidlo, článok 8 Dublinskej dohody, to znamená zoskupenie rodín pre deti, ktoré majú rodinné záujmy v inej krajine Európskej únie, Takže či tých 80 až 90 mladých, ktorí bolo zadržaných od roku 2016 z tohto dôvodu, či či britská vláda Berot, ktorá diskutuje s pánom Kaznevom, či príjmu 300, 400, 500 týchto mladých. Nuž no je potrebné, aby britská vláda prijala svoju zodpovednosť a bude platiť podľa systému TUKE, alebo či bude aplikovať svoje hranice na Francúzsko z druhej strany Lamanského kanálu. No a samozrejme za týchto podmienok britská vláda, podľa môjho názoru, bude mať ešte viac ako len morálnu povinnosť, bude mať právnu povinnosť eh, uplatniť článok 8 Dublinskej dohody. No a druhá téma eh, o maloletých, ktorú položila, alebo otázka, ktorú položila pani Veržia a aj pani Gomez, ako sa postaviť k z rozpusteniu alebo zatvoreniu tohto tábora. Takže môžeme, my si myslíme, že nemôžeme rušiť dnes toho zariadenie, ktoré existuje, budované e, z kontajnerov a rodinné zariadenie, žijú ferry, ktoré má 450 miest môže prijať samozrejme všetkých týchto maloletých na istý čas, pokiaľ sa vyrieši ich žiadosť s britskou vládou. No, ja vám môžem povedať, ja mám pocit, že táto myšlienka sa vyvíja v rámci francúzskej vlády. A na, záver, na úvod to bolo úplné zatvorenie, zničenie, tak ako povedal pani Veržiata, no a dnes sa zdá, zdá sa, že je e, možné, že istá časť tohto zariadenia ostane zachovaná tak, aby poskytla prístrešok maloletým. Takže toľko k otázke detí bez prievodu. No ale ďalej je jasné, že ja mám pocit už rok a pol, že veci postúpili, ale súčasne a teraz poviem niečo, čo prejde, rámec mojej funkcie. Vo Francúzsku, ako v každej, každej inej krajine, verejná mienka ide, sa orientuje na tému bezpečnosti. Samozrejme, kvôli ohrozeniu a Francúzsko dnes ste pamätáte, 230 osôb prišlo o život v terori- pri teroristických útokoch od začiatku roku 2015. Takže veľmi dobre chápeme, no, ale verejná mienka tiež má tendenciu myslieť, že bezpečnosť môžeme zaistiť s uzatvorením spoločnosti. Že to znamená ochranu. No a pri, v takejto atmosfére môžeme dostať na cestu izolácie. ale myslím, že táto cesta nie je vhodná pre Francúzsko, no a preto to výbor e, musí zistiť, by 28 členských krajín hľadalo riešenie spoločne. No a čo sa týka ľudských práv všeobecne, tak zodpoviem na otázku pani Gomez. No skutočne, treba sa nad tým poriadne zamyslieť nerešpektovať povinnosti, základné povinnosti, nerešpektovať ľudské práva, ktoré vyplývajú z popierania dôstojnosti ľudských bytostí, neznamená to tiež nebezpečie, neistotu z hľadiska toho, že sa nič nezmení, necháme veci len tak. No a právna cesta a legálne cesty migrácie, musíme vytvoriť to, čo pani Sipel správne nazvala politikou návratov, legálna cesta, to sú nástroje, ktoré už dnes existujú, ako napríklad možnosť dávať víza umožnia členom tretí krajín dostať sa na európske územie. To je, to sú víza s obmedzeným teritoriálnym, obmedzenou teritoriálnou platnosťou. Ja tiež pre členské štáty, keď sa rozhodnú vydávať víza na dlhodobý pobyt, tak Schengen nikdy nebránil politike príjmania Schengen to nie je plot alebo múr, práve naopak. Vnútri Schengenu je priestor slobody. My navrhujeme taký, takúto legálnu cestu, no a myslíme, že už aj existuje. No a ja ty, poviem pani Veržia, nepoznám ani jeden prípad z tých 82, eh, ktoré som dostal za pre tú kategóriu, kategóriu S. No a na záver poviem, pán predseda, že dnes, čo sa navrhuje, a no, poviem pani Sipel, čo sa navrhuje pre osoby, ktoré chcú opustiť Kalé, to je Centrum prijatia a orientácie, je orientovanie, to sú eh, malé zariadenia, s 50-60 osobami, eh, ktorým poskytnú nevyhnutnú právnu pomoc, aby eh, zaoberali ich práv na azyl. No a minister vnútra povie, že bavíme túto žiadosť, ktorí požiadajú o azyl, tak ostanú nás v krajine a budú postupovať podľa postupu, azylového postupu, no a ktorí nie, tak ich budeme musieť vyhostiť a posvať, poslať preč. No a ja si nie som istý, že veci sa presne takto dejú, veďže iste viete, že je veľmi veľa obcí, kde chceme zriadiť takéto centra, ale v mnohých obciach sú protesty obyvateľstva, z toho reflexu, ako som už nazval, reflexu xenofóbie, uzatvorenia, čo je samozrejme veľkým nešťastím. Takže to všeobecne na pôde Európskeho parlamentu chcem povedať, že keď Európska únia, keď sa Európskej únii nepodarí nájsť ambicióznu cestu migračnej politiky a otvorenej, tak eh, Európska únia pri svoju históriu, ktorá je históriou a eh, rôznorodej identity, imigrácie a na druhej strane, tak ako sa hovorí u nás vo Francúzsku, a eh, riskuje aj svoju budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tubon. Myslíme, že všetci členovia nášho výboru. Všetkým sa páčila vaša prezentácia. Ak sú nejaké ďalšie otázky, alebo keď sú nejaké otázky, ktoré ste nestihli zodpovedať, nie, nie. E, Norsko, bohužiaľ, nepoznám aktuálnu situáciu. Budem sa tým zaoberať a potom vám poviem. Vážený pán Tubon, bohužiaľ, ja som si e, pozrel ten dokument. Je to zaujímavý prípad. Je to veľmi zaujímavý prípad ste si to pozrite. A môžete povedať otázku nášho člena. Takže ešte raz ďakujeme pekne, bola to veľmi podnetná diskusia. You, Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Čas sa kráti, ale myslím, že tá diskusia bola veľmi pekná. Pani Gomez predloží správu Kale vo štvrtok. Ďakujem pekne za to, Anna. Kolegyne, kolegové, prejdeme k bodu 5. Ospravedlňujem sa tým, ktorí tu na to čakajú. Či boli 5 a 6 je dohoda o operačnej strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom a dohoda opätovne medzi Gruzínskom a Europolom. Pán Diaz de Mera súhlasil s tým, že nahradí pani Gabriel v tomto bode. Takže kolegyne, kolegovia, preberáme návrh správy a rozhodnutie a lehotu na prekonanie pozmeňujúcich návrhov. Hovoríme o operačnej a strategickej spolupráci a dohodách o spolupráci medzi Ukrajinou, Gruzinskom a Europolom. Spravodajkňou je, ako som už povedal, takže pardon, pre Gruzinsko to som to ja sám ale požiadam pána Diaza de Meru, aby nám povedal niečo týmto témam. Ak Pán Demera, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ako ste práve povedali, Mária Gabriel je spravodajkyňou tejto téme. Ona sa ospravedlňuje za svoju neúčasť, bohužiaľ nemôže predstaviť dnes svoju správu a požiadala ma, aby som ju zastúpil. Ide o konzultačný postup, o prijatie dohody o operatívnej strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom, pričom ide o výmenu informácií strategických, operačných alebo tajných a ide tiež o výmenu osobných údajov. Spravodajkyňa chcela, aby výbor jej správu prijal, veľmi pozitívne sa vyjadruje o tejto dohode. Europol svoju spoluprácu s Ukrajinou musí prehlbiť. Ukrajina je dôležitým partnerom Európy v rámci východného partnerstva a Európa ohľadom na boj proti cezhraničnej kriminalite musí s týmito krajinami už je spolupracovať. Pri tejto dohode ide o viac ako len o výmenu informácií, ide aj o spoluprácu boj proti trestnej činnosti prijatie zmluvy je významný krok pri získavaní Ukrajiny a medzi svojich partnerov v boji proti organizovanému zločinu, zločinu v maji 2017 začne platiť nové nariadenie Europol no a tým sa budú lepšie chrániť osobné údaje o občanoch. Na základe tejto dohody medzi EÚ a Ukrajinou komisia preverí príslušné nariadenia, hlavne nariadenie o ochrane osobných údajov. No a tým myslím, že som dostal na záver, pán, pán predseda, kolegyňa je tiež tieňovou spravodajkyňou pre dohodu, kde vy ste autorom, pán predseda. Ďakujem pekne. Sorry, I uh, was just looking at this is the problem. Ďakujem pekne. No. Ja som sa zaoberal otázkami pre rozdeľovania. Ospravedlňujem sa pán Diaz Demera. No, otázky Gruzinska. By som snad len dodal, že sú jasné operačné potreby, aby Európa prehlbil svoju spoluprácu s Gruzínskom. Gruzinsko čoraz relevantnejšie v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu, a konkrétne keďže ide o tranzitnú krajinu tzv. zahraničných bojovníkov a dôležitým, bojovník, eh, dôležitým partnerom v boji proti organizovanému zločinu. Existujú tu jasné obavy, no a z, tohto, eh, z to, tejto perspektíve prijatie dohody s, Gruzinkou, s Gruzinskom posilní boj proti organizovanému zločinu. Rád by som povedal niečo ešte postupu prijatie tejto novej medzinárodnej dohody sa navrhuje na základe súčasného rozhodnutia Rady o Europolu z roku 2009 a v maji 2016 vstúpil nový nahre, na, do platnosti nové nariadenie o Europole. Upravujú sa tým aj pravidla pre ochranu pravidla o ochrane osobných e, údajov Hm, do 1. mája 2017 eh, sa platia eh, ustanovenia rozhodnutia rady eh, je prúdovania hodné, že parlament nemohol zohrať svoju úlohu, no a naradenie Európole, ako sa hovorí v článku 25, komisia musí zhodnotiť ustanovenia, hlavne tie, ktoré sa týkajú ochrany údajov vo všetkých dohodách o spolupráci, ktorá bola, ktoré boli uzatvorené pred 1. 2017 a komisia nemusí informovať parlament o výsledku tohto hodnotenia v prípade potreby spustiť eh, rozhodnutia eh, pri rozhodnutie o doklane eh, týchto dohod. Myslím, že v obidvoch prípadoch pre Ukrajinu ako Rusinsko je to pomerne jednoduché ale sú nejakí kolegovia, ktorí by chceli prispieť k týmto správam. Pán Diaz de Mera ešte. Ešte pán Štetina. Pán Štetina, dostanete slovo. A potom pán Diaz de Mera. Môže tento bot zavrieť. No a samozrejme Ana Gomez. Takže pán Štetina, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som len rád upozornil, že u nás vo výbore AFET často prejednávali fakt, ktorý sa e, znamená, nazýva selektívna justícia v Gruzínsku. A môže sa stať, že Gruzínska opäť požiada Interpol, aby vydal bývalého prezidenta pána Sákašviliho, na ktorého je v Gruzinsku vydaný zatýkač. Ja by som bol rád, keby tento postoj a táto selektívna justícia v súčasnej gruzinskej vlády tento postoj bol kritizovaný, pretože to do Európskej únie nepatrí a to hovorím pri všetkej úcte ku Gruzinsku, ktoré mám rád. Ďakujem pekne. Thank you. Anna ahead. Ana Gomez, nech sa páči. Ja som viedla pozorovateľskú misiu volieb v Gruzínsku, aj pán Štetina bol členom. A keď hovoríme o spolupráci Gruzínska a Europolu, myslím si, že to musí byť konsekvenciou e, dohody o vízovej liberalizácii, ktorú sme schválili a ktorú rada potvrdila. Je to v ich záujme aj v našom záujme, je to posilnenie kolektívnej bezpečnosti. Áno, sú tu problémy s justíciou, samozrejme, ale v každom prípade veci sa zlepšujú a som si istá, že keď bude Gruzinsko a Európol lepšie spolupracovať, tak uvidíme reálny rozdiel, pozitívny. Takže ja nechcem byť negatívna, naopak ja by som to podporila. Ďakujem. Predtým, než sa vyjadri pán Diaz de Mera, musím povedať, že toto je konštruktívna pripomienka ku Gruzinsku. Sú tu ešte nejakí rečníci? Nie, pán Diaz de Mera. Ďakujem, pán predseda. Maria Gabriel chce povedať, že Gruzínsko sa môže stať dôležitou krajinou v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii a ďalším um, trestným činom. Úspešné uzavretie dohody je jednou, jedným z najdôležitejších odporúčaní v správe pani Gabriel a jeden ďalší. Um, Dôležitý bod dohody o operatívnej spolupráci pokrývajú výmenu osobných údajov. Keď zohľadníme, že Europol vníma Gruzinsko ako tranzitnú krajinu pre zahraničných bojovníkov a takisto vzhľadom na to, že sa musí zlepšiť výmena osobných údajov, tak je to dôležitá dohoda, je to krok správnym smerom smerom k medzinárodnej spolupráci, lepšej medzinárodnej spolupráci pri boji proti organizovanej trestnej činnosti. Ďakujem pánovi Štetinovi, pani Gomez, pánovi e, Diaz Demera. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov e, k týmto dvom správam je 25. oktober 12.00. Ďakujem za príspevky, pán Diaz Demera. Ďakujeme za to, že ste zastúpili pani Gabriel. Kolegyne, kolegovia, môžeme pokračovať bodom 7. Výmena informácií, systém včasného varovania a postup hodnotenia rizík e, nových psychoaktívnych látok. Mikael Bony je spravodajca, je to prezentácia komisie, ktorá predstaví návrhy nariadení k týmto záležitostiam. Ja teda poprosím komisiu, aby predniesol svoju prezentáciu a potom poprosíme pána Bonyho, a aby odpovedal a asi aj pán Chimen, pani Chimenez. No. Komisia má slovo, nech sa páči. Volám sa Ute Štígl, pracujem na DG Home, jednotka pre organizovaný trestný čin a boj proti drogám. Tento návrh je výsledkom dlhých náročných rokovaní o novom právnom rámci pre nové psychoaktívne látky. Už v roku 2013 komisia predložila balík dvoch návrhov ktorými sa má e, zmodernizovať e, práca EÚ e, pri boji proti novým psychoaktívnym látkám. V posledných rokoch tieto nové psychoaktívne látky sa objavujú ešte rýchlejšie ako predtým. Máme teraz približne 100 nových látok, ktoré podliehajú monitorovaniu Lisabonskou agentúrou. Rokovania na rade o balíku v roku 2013 nemali dobrý priebeh. E, tento návrh je vlastne výsledkom kompromisného prístupu, ktorý e, vypracovalo holandské predsedníctvo rady. A viedlo to potom k dohode na, radu, na rade, ktorú podporuje aj komisia. Rokovania o smernici, ktorá vytvorí nový systém pre kriminalizáciu nových psychoaktívnych látok. To bude pokračovať na základe pôvodného návrhu komisie. A komisia predložila tento návrh, aby ustanovenia o systéme včasného varovania a o hodnotení rizika týchto nových látok, aby sa toto presunulo do zakladajúceho nariadenia Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti v Lisabone. To je teda podstatou tohto návrhu. Tento návrh si musíme čítať v súvislosti e, so smernicou, ktorá sa opriela o článok 83 teda o pôvodný návrh komisie z roku 2013. Výbor Líbe bol informovaný už o tejto dohode, ktorú sme uzavreli na Koreperi v Rade. Dvaja správodajcovia to dali na program rokovania 15. júna. A pozícia je teda taká, že tento nový prístup sa bude akceptovať ako balík a že výbor LIBE bude spolupracovať s radou a s komisiou, aby sme tento spis čo najskôr uzavreli. Práca na rade e, postupuje dobre, je plynulá. E, spracováva tieto dva návrhy ako balík. Už sa konali tri zasadnutia na túto tému a ďalšie tri schôdze sa ešte budú konať pred Vianocami. Komisia dúfa, že onedlho dosiahneme na rade všeobecné smerovanie a potom celý balíček um, bude môcť začať diskutovať Európsky parlament. Pozmeňovacie návrhy mm, nariadenia o financovaní MCDDA. To sú zacielené e, pozmeňovacie návrhy, ktorých cieľom je implementovať kompromis o nových psychoaktívnych látkach. Toto sa nedotýka žiadnych ďalších hodnotení, ktoré sa budú realizovať podľa legislatívy, e, ktorá upravuje činnosť monitorovacieho centra v Lisabone. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Bony. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že konečne môžeme prelomiť ľady, v ktorých e, sme sa nachádzali s problémom nových psychoaktívnych látok. S komisiou aj s radou sme sa dohodli na tomto novom prístupe. V júni na výbore Libe sme vás o tomto už informovali, kolegyne, kolegovia. A takisto Európsky parlament schválil toto riešenie v hlasovaní v roku 2014. Som veľmi rád, že návrh revízie nariadenia o EMCDDDA bol e, schválený a hodnotenia rizika a systém včasného varovania boli e, zefektívnené ako systémy, aby boli rýchlejšie. Vítam návrh komisia, som veľmi rád, že mnohé návrhy parlamentu, ktoré boli súčasťou pozície z roku 2014, sú zahrnuté do tohto návrhu. Ale samozrejme je to niečo iné, než to, čo sme mali v roku 2014 po hlasovaní parlamentu. Ale toto riešenie je predsa len lepšie. Chceme totiž začať implementáciu. Je to lepšie, ako keby sme sa dostali do slepej ulice opäť. Keď sme rokovali o rozpočte na rok 2017, um, ehm, hovorili sme, že pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú monitorovacieho centra v Lisabone, musia byť schválené výborom LIBE. Moja správa bude predstavená v Líbe vo štvrtok. Teraz vám iba poviem, že som sa snažil e, ďalej pretlačať našu pozíciu o systéme včasného varovania o analýze rizika. My sme sa rozhodli e, pracovať na balíku, ktorého súčasťou je aj smernica, čiže o obidvoch spisoch budeme rokovať zároveň. Žiadam komisiu a radu, aby vysvetlili, v akej fáze sa teraz nachádza práca na smernici? Chceme mať lepší prehľad o celom systéme, o tom, ako sa vyvíja. V mene Terezy Jiménez, ktorá je zodpovedná za smernicu, chcem povedať jednoznačne, že musíme paralelne pracovať na nariadení EMCDDA a na novej verzii smernice. Ďakujem. Um, Ďakujem, Mikel. Ja som si zapamätal, kto sa hlási. Pani Stevens, nech sa páči. Dank wel, voorzitter, collega's. Mijn groep... Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Moja politická skupina EKR e, vo všeobecnosti súhlasí so systémom včasného varovania a takisto s rozumným prístupom k boju proti 90 novým psychoaktívnym látkam. Ja som si návrh komisie pozorne prečítala a môžem to podporiť. Správa spravodajcu ide správnym smerom, ale mám pár technických obsahových e, otázok pre komisiu. Vo návrhu vášho zákona stojí, že centrum bude um, spisovať prvú správu a potom sa budú robiť výskumné práce a pritom môže poprosiť o podporu niektoré iné agentúry EÚ. Mne sa zdá zvláštne, že táto správa bude zaslaná komisia. Komisia sa môže rozhodnúť robiť ešte ďalší výskum, vedecký výskum v rámci um, analýzy rizika. A ja si kladiem otázku, že komisia je schopná lepšie vyhodnotiť ako odborné centrum, či je potrebné robiť ďalšiu analýzu rizika. A druhá otázka. Budú sa skúmať rovnaké kritériá ako v tej prvej správe? Nebolo by lepšie, aby centrum urobilo najskôr prvú analýzu? A keď sa samotné centrum bude domnievať, že potrebuje ďalšie údaje, a výskumy, tak potom môže nariadiť spoločne s vedeckým výborom robiť ďalšie, e, ďalší výskum. Nemalo by to také politické obchádzky ako keby to išlo cez komisiu. Ďakujem, pán Ana Gomez. Áno, ja podporujem, čo povedal pán Bony. E, tieto podpo, pardon, potreby centra EMC DDA je potrebné premietnúť aj do rozpočtu. Nezabúdajme, čo sme sa naučili počas našej návštevy v Číne. Mnohé nové psychoaktívne látky sú výsledkami malých, maličkých zmien v molekulách a Číne na tom veľmi nezáleží, pretože oni hovoria, že toto nie je na spotrebu tieto látky, ale na vývoz. Čiže tu musíme urobiť viac, než len podporovať Lisabonskú agentúru. Ona, ona robí, čo môže, ale my musíme viesť nejaký dialog s Čínou o tom, aby táto situácia už nepokračovala v súčasnej podobe. Ďakujem. Teraz Anna Head. Ďakujem, pán predseda. Ja som tieňovou spravodajkyňou a pracujem s pánom Bonim už dosť dlho. A súčasný návrh aj predchádzajúci návrh o psychoaktívnych um, látkach a o príslušných správach sa snažia podnecovať proaktívne konanie, aby tie opatrenia boli rýchlejšie, efektívnejšie. My sme dlho čakali na tieto rokovania na ich završenie. Takže to musíme vnímať pozitívne. Sociálni demokrati teda vítajú nový návrh komisie. Nemyslíme si, že sú s ním spojené nejaké problémy. Dôležité je ale, aby sa návrh implementoval čo najrychlejšie. Ďakujem. Tomás, Tomáš, nech sa páči, na záver. Posledný rečník. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem povedať, že pozícia Európskeho parlamentu je už niekoľko rokov jasná. My dva roky systematicky pracujeme na zvýšení rozpočtu pre eh, agentúru v Lisabone a so spravodajcom Michailom Bolným systematicky uvažujeme nad tým, ako, ako to zariadiť, aby tá práca bola naozaj systematická. Dnes sa problém nachádza skôr na úrovni členských štátov. Členské štáty nie sú schopné na čas reagovať na nové problémy e, v oblasti drog. Od roku 2009, kedy sa začala ekonomická kríza, boli krátené všetky výdaje na boj proti drogám. A tieto problémy E, sa neustále kumulujú. Ja som 4 roky pracoval ako street worker na ulici a za tie 4 roky som sa stretol s mnohými osobami, ktoré boli závislé od drog a približne pred pol rokom som sa opäť stretol s mojimi bývalými kolegami, ktorí stále pracujú ako street workery a oni mi hovorili, že je stále viac ľudí závislých od drog a problém nie je v tom, že by sme nedokázali reagovať na nové molekuly. My sme schopní včas odhaliť tieto látky, včas o nich varovať, ale nie sme e, schopní na, ni, na tieto nové látky reagovať na úrovni národných štátov. Chcem teda pochváliť Európsku smernicu, chválim aj Európsku komisiu za to, že je proaktívna. Ďakujem pánovi spravodajcovi za to, že sa systematicky snaží o zvýšenie rozpočtu a o to, aby sa systematizovala táto drogová problematika. Ale Chcem poukázať na to, že na úrovni národných štátov tieto informácie sa nevyužívajú. A to musíme riešiť, to je problém. A to je aj odkaz, ktorý chceme poslať Európskej rade. Ministri vnútra musia začať systematicky spolupracovať s touto našou významnou agentúrou pre drogy a drogové závislosti v Lisabone. Ďakujem. Ďakujem. Komisia, poprosím vás o reakciu stručne, lebo naozaj nemáme veľa času. Áno, stručne. Pokiaľ ide o tom, ako je um, to so smernicou, v akej fáze sú rokovania o smernici, smernica bude ob- obsahovať definíciu novej psychoaktívnej látky a takisto, a to je najdôležitejšie, systém na kriminalizáciu škodlivých látok po tom, čo sa urobí posúdenie rizika v EMCDDA. To je teda hlavný obsah smernice. Ako som povedala, rokovania dobre postupujú, pokračujú a tie e, dva legislatívne akty sú rokované súbežne na rade a dúfame, že na prelome rokov sa dosiahne všeobecné smerovanie E, pre radu. Bola to otázka, ktorá sa týkala hodnotenia nových látok. Systém v návrhu sa podobá e, veľmi súčasnému systému, čiže robí sa úvodná prvá správa na iniciatívu Centra pre drogové e, závislosti, ktoré má všetky informácie o nových látkach, má systém včasného varovania pre nové drogy, ale iniciátorom môže byť aj komisia alebo rada. Čiže tieto tri inštitúcie môžu um, poveriť vypracovaním správy a potom komisia môže vyžiadať hodnotenie rizika, ak sú dôkazy o tom, že um, by to bolo potrebné pre danú látku. No a potom v rámci tretieho kroku a to už je upravené v smernici. To teraz nevidíte v návrhu nariadenia. Potom môže nasledovať ten postup kriminalizácie látky, ak posúdenie rizika skonštatovalo, že tá látka je škodlivá. No a posledná vec, chcem ešte podporiť e, to, čo tu zaznelo o tej e, Číne. O Číne musíme viesť dialog s Čínou, to je pravda. Pán Bony, Chcete povedať niečo na záver? Ďakujem, to bolo všetko. Ďakujem. Prezentácia návrhu správy bude 20. októbra. Ďakujem všetkým kolegom za príspevky. Táto rozpráva je ukončená. E, naozaj meškáme, takže teraz musíme už začať s bodom o relokáciách a o azile body 8, 9 a 10, ktoré budeme spracovávať e, v jednom balíku naraz. Martin Verwey. Chcel som sa opýtať, či pán Martin Verwey a Henry Nielsen eh, by radi prišli za predsednícky stôl, alebo či ostanú na svojich miestach? If you want to, yeah, if you want to come to the podium. So as Martin Verwey... Prídu na pódium. Martin eh, Verwey a Henrik Nielsen sa blíže teda za predsednícky stôl. Ja by som teda v krátkosti približil ten video spoločnú rozpravu troch, e, ale troch oddelených, e, samostatných, ale navzájom súvisiacich oznámení. Jednak e, situácie žiadateľov azyl v Grécku, najskôr čo sa týka relokácií. Myslím, že z mája, z júna máme už k dispozícii informácie od Martina Verveja. teda veľmi radi si vypočujeme od neho aktuálny stav veci o relokáciách. Dve rozhodnutia rady zo septembra 2015, ktoré sa týkajú relokácií 160 tisícov e, žiadateľov o medzinárodnú ochranu z Talianska a Grécka do iných členských štátov. Odvtedy parlament podporil rozhodnutie rady vyňať Švédsko na rok z tohto programu relokácií v septembri, ale Európsky parlament odmietol podporiť e, relokáciu 54 tisícov osôb z Talianska a Grécka, aby sa to stiahovalo aj na presídlenie Sýrčanov z Turecka a podľa tzv. programu 1 k 1. Parlament e, však e, v tomto postupe, ja to zdôrazňujem, zaujíme iba stanovisko. Chcel by som teraz privítať medzi nami pána Ferveja, ktorý koordinuje prácu komisie v tejto e, oblasti, teda v oblasti e, plnenia dohody medzi EU a Tureckom a pán Nielsen, ktorý je riaditeľom oddelenia teda vedúcim oddelenia pre azyl, ktorý nám priblíži aktuálny stav veci v kontexte relokácií a presídľovania a tiež e, situácie žiadateľov o azyl a utečencov v Grécku v súvislosti s nariadením Dublin 3. Pani spravodajkyňa Skákeler žiaľ nemôže byť dnes prítomná, Pani Malin Bjork, spravodajkynia pre presídlenie, je prítomná. Chcel by som um, však ospravedlniť kolegov, ktorí tu dnes nie sú osobne prítomní a ktorí sa tejto téme venujú. Najskôr teda dávam slovo pánovi Martinovi Pervejmu, aby nás informoval o postupe veci, odkedy bol naposledy na našom výbore v máji. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa vyjadriť k aktuálnemu stavu plnenia dohody medzi EU a Tureckom. Ako viete, komisia práve zverejnila tretiu implementačnú správu o tejto dohode a správa konštatuje, že napriek zložitým okolnostiam plnenie e, sa naďalej prehlbuje a dokonca sa urychluje e, výrazný pokles e, osob prichádzajúcich sa podarilo udržať a tiež sa podarilo znižovať straty na životoch na širom mori ako aj ďalšie škody. Chcel by som to podrobiť, e, teda podložiť e, niekoľkými číslami. Jednak v priebehu pol roka predtým, e, ako bola zvratá dohoda medzi EU a Tureckom, 739 tisíc migrantov prišlo na grécké ostrovy a v priebehu pol roka po uzavretí dohody sa podarilo toto číslo znížiť na 18 tisíc, teda ide o rozdiel 721 tisíc osôb. A tento pokles e, osôb prichádzajúcich malo výrazný dopad aj na počet úmrtí e, a hľadaných osôb v Egejskom mori. Podľa e, údajov IOM v priebehu pol roka medzi aprílom 2015 a oktobrom 2015 582 osôb prišlo o život alebo bolo hľadaných v Egejskom mori a v priebehu takého istého obdobia tento rok e, bol ten počet 48, teda aj tu je rozdiel zhruba 534 osôb. Toto sú skutočné, konkrétne dôkazy, e, ktoré jasne ukazujú, že dohoda medzi EU a Tureckom plní svoje hlavné ciele. Zmena trasy e, sa ukázala len naozaj mierne aj keď vidíme mierny nárast, ale iba o niekoľko tisícov porovnaní s minulým rokom. A keď sa však pozeráme na zloženie týchto migračných, eh, migrantských skupín, eh, ide o odlišné skupiny. Nedá sa teda povedať že ľudia, ktorí predtým cestovali do Grécka, aby sa teraz uberali toto inou trasou. Eh, grécké azylové orgány s pomocou z EASO teraz pôsobia na všetkých hotspotoch v plnom dodržaní európskeho práva migranti sa môžu uchádzať o azyl. E, taktiež sa každý ten prípad posudzuje jednotlivo. Každý má právo odvolať sa a, a v prípade, že je vydané prvé negatívne e, stanovisko, migranti spravidla využívajú túto možnosť odvolať sa. Zhruba 4 tisíc osôb už bolo podrobených e, pohovorom a tiež už bolo prijatých zhruba rovnako veľa predbežných rozhodnutí na prvej úrovni a zhruba 488 preskúmaní prípadov prebehlo len minulý týždeň napríklad. V tomto období komisia prijala kroky v snahe zaistiť, aby migrantom bola poskytovaná bezplatná právna pomoc. Ide o predbežné e, rozhodnutie prostredstvom UNHCR, ale tiež sa poskytuje grant azylovým službám na tieto účely. Komisia spolu s ostatnými partnermi, greckými orgánmi UNHCR, IOM, e, zorganizovala e, intenzívnu komunikačnú kampaň. Absolvovali sme už e, viac ako 100 stretnutí v 7 či 8 rôznych jazykoch. Informujeme migrantov o ich právach, o ich možnostiach, ďalšieho vývoja situácie. Ďalej pokračujeme v tomto procese štrukturovanejším spôsobom zabezpečili sme i informačné um, strediska vo všetkých hotspotoch. Taktiež poskytujeme zdravotnú starostlivosť, e, ochranu, e, sociálnu starostlivosť e, maloletým osobám bez sprievodu a vďaka tomu sa nám podarilo výrazne zlepšiť ich situáciu a tiež znižiť, znižiť ich počet. Jasne však vidíme, že napriek tomu ešte ďalej musíme vynakladať úsilie. Tento azylový proces sa musí zintenzívniť, aby sme dokázali e, nadalej znižovať e, počet nahromadených osôb e, na greckých ostrovoch a preto by sa mal zvýšiť počet odvolacích výborov. A toto bolo odsúhlasené aj s gréckými orgánmi. A počet týchto výborov sa zvýši zo 6 v súčasnosti na 13 do konca tohto mesiaca, tak toto podarí. A ďalej, druhá vec, bude si to vyžadovať aj ďalšie zvýšenie počtu pracovníkov EASO na mieste. Aj toto je naliehavé a nemôžeme naďalej žiadať tie členské štáty, aby oni nahrádzali e, tento nedostatok. E, ďalej, druhá oblasť, ktorá si vyžaduje ďalšie úsilie, je zlepšovanie podmienok na ostrovoch. Tieto podmienky sú už dosť zložité, pretože je tam množstvo ľudí zaseknutých na ostrovoch, e, ich počítať neustále zvyšovalo, pretože azylové konanie bolo zdlhavé, čiastočne zaseknuté. Toto sa musí zmeniť pre migrantov sametných, samotných, ale aj tiež e, pre obyvateľov týchto ostrovov vynakladáme všetko možné úsilie, aby sme situáciu e, zlepšili. Ďalej v rýchlosti by som sa pozrela na tureckú otázku. K otázkam prezidľovania sa vyjadrí pán Nielsen. Ja by som len chcel povedať, že systém už e, je zavedený a odkedy sme sa videli naposledy 6 tisíc Sierčanov bolo presídlených na základe tohto programu. Komisia urýchlila a plnenie e, a, poskytnutie financovania a pomoci utečencov v Turecku 2,2 miliardy bolo vyčlenených do posiel, 1,2 miliardy e, bolo zazmluvnených a 467 miliónov eh, bolo už konkrétne aj eh, využitých. Chcel by som spomenúť tri konkrétne eh, ciele, ktoré sme tým splnili. Dva konkrétne fondy pre turecké ministerstva. Jednak sme vďaka jednému poskytli pol miliónu sírských detí vzdelávania, taktiež prístup k čisté vode a ďalej. Komisia financuje aj e, núdzovú e, sieť sociálneho zabezpečenia, pričom 348 miliónov bolo poskytnuté na tieto účely a pokrýva to zhruba milión Sýrčanov. E, ďalej, Turecko sa zaviazalo v otázke vizovej politiky podrobiť e, sa istým kritériám, ako tu už zaznelo viackrát e, aj v Európskom parlamente. Ten konečný časový rámec vizovej liberalizácie bude závisieť od toho, nakoľko Turecko bude plniť tých sedem ostávajúcich kritérií. To je z mojej strany všetko v tejto chvíli. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za stručnosť. Očakávame totiž množstvo otázok. Pán Nielsen, aj vás poprosíme o stručnosť. Predpokladáme totiž, že aj vám bude zrovných viacero konkrétnych, podrobnejších otázok. Nech sa páči. Ďakujem. Začal by som e, otázkou relokácií. V čase zverejňovania správy o relokáciách sme boli na čísle 5600 osôb, ktoré boli relokované e, z Talianska a z Grécka spoločne a e, k dnešnému dňu je tento počet zhruba 6000 Chcem zúrazniť, že takmer polovica z tohto počtu bola relokovaná od našej poslednej správy z 13. júla, či vidíme, že e, tempo sa postupne zvyšuje konečne. Je to najmä vzhľadom na e, zvyšené plnenie záväzkov členských štátov a tiež naďalej poskytuje podporu EASO tým, že pomáha v celom procese spracúvania žiadosti Ďalšie veci, ktoré sa ešte musia zmeniť, je predovšetkým otázka plnenia záväzkov členských štátov, aj čo sa týka celkových počtov, aj čo sa týka e, pravidelnosti plnenia týchto záväzkov. Členské štáty tiež musia urýchliť e, svoj reakčný čas e, na žiadosti o relokáciu a v niektorých členských štátoch žiaľ vidíme, že tá miera zamie dotknutých eh, žiadostí je naďalej príliš vysoká. Čo sa týka Talianska, Grécka konkrétne, tu sa recepčná kapacita aj um, miera kapacity relokačných centier um, um, čoraz sa zhoršuje. Eh, očakávame v najbližšej dobe plnenie relokačného protokolu a tiež tým súvisia eh, kontroly, ktoré sa zaviedli v septembri. Čo sa týka presídľovania, teraz sme zhruba na úrovni polovice z celkového počtu e, z júlových záverov minulého roka, teda zhruba 11, e, pardon, 1100 z 22 tisíc bolo presídlených e, najmä zo Turecka alebo z Libanonu. Ide o dohodu, ktorá vychádza z pravidla 1 k 1 z dohody medzi Tureckom. Ako už povedal kolega, zhruba 2000 sírčanov bolo tiež presídlených na základe tohto programu. Je dôležité poznamenať, že od poslednej správy sa zaznamenala aj účasť ďalších členských štátov ktoré sa tiež budú podielať na tomto eh, procese presídľovania z Turecka. Toľko teda k relokáciám a teraz eh, k odporúčaniam komisie v súvislosti s eh, opätovnému započatiu dublických transferov. Ako viete, tieto transfery sú pozostavené od roku 2011 po súdnom konaní na Európskom súde pre ľudské práva. Komisia predložila svoje odporúčanie vo februári a v júni tohto roka o konkrétnych krokoch, ktoré sa znamená, že Grécko musí prijať, aby tieto transfery e, opäť mohli začať. V našich posledných odporúčaniach uvádzame, že e, sme zaznamenali pokrok Grécka v takmer všetkých oblastiach, aj keď to ešte nie je dostatočné. Teda bude si to vyžadovať ďalšie úsilie, najmä v oblastiach ako napríklad e, príjmacie kapacity, taktiež opatrenia súvisiace s maloletými osobami bez prievodu, ďalej počet zamestnancov azylových orgánov Grécka, a tiež e, isté procedurálne zároky, ako napríklad prístup e, k účinnému právnemu e, nástroju a tiež k právnej pomoci odporúčania. Podrobnejšie popisujú konkrétne opatrenia, ktoré Grécko podľa nás musí prijať v tejto oblasti. A tiež tam uvádzame, že sa to musí vnímať v širšom kontexte v dôležitej situácii, v ktorej sa Grécko ocitá aj v súvislosti s novými žiadateľmi o azyl, aj s so úsilím, ktoré Grécko musí vynaložiť v súvislosti s relokáciami. Ďalej, do budúcna očakávame prijať, teda obdržať ďalšiu správu od Grécka, ako chce plniť tieto odporúčania v praxi. K tejto téme sa vrátime v decembri s novými odporúčaniami od komisie a v závislosti od pokroku, ktoré zaznamenáme, sa potom e, vyhodnotí e, e, možné postupné opätovné započatie týchto transferov. Ešte chcem pripomenúť, že zodpovednosť za rozhodovanie o, o opätovnom začiatku týchto transferov prijímajú národné orgány a tiež príslušné národné súdy v každom jednom prípade osobitne. Ďakujeme pekne, pán Nilsen, ďakujem aj vám za stručnosť. Máme totiž mnoho kolegov, ktorí sa hlasia o slovo. Prečítam kolegovia zoznam rečníkov a potom ho uzavriem. Takže si ho vypočujte a potom sa prihláste ak nie ste zahrnutí do zoznamu. A potom zoznamu zavrieme. Najskôr spravodajca Malin Björk. Here for relocation, so we begin with Karatz. Kortonie, eh, potom Koratza Bill. Cornelia Ernst, um, then uh, Mr. Kirkos, then Mr. Coelho, then Anna Gomez, Sophie Intervelt, Mr. Weidenholzer, uh, Mr. Chisovsky, uh, Brigitte Sippel, Mr. Halahaho, and Mrs. Spinelli if I've missed anyone. Um, Sir... Dúfam, že som nikoho nevynechal. Ešte Soraya. Dobre, a týmto zoznam už uzatvoríme. Zoznam je týmto uzatvorený. Chceme totiž eh, čo najpodrobnejšie odpovede od našich dvoch hostí na túto veľmi eh, dôležitú a významnú tému pre náš výbor. Nechcel by som, aby sme dostali iba všeobecné odpovede, iba preto, že bolo otázok množstvo. Takže zoznam je týmto uzavretý. Prosím, dodržte dve minúty rečníckého času. Dve minúty, prosím, ale naozaj maximálne dve minúty. Neskôr Malin Bjork, nech sa páči spravodajkyňa pre otázku presídľovania. Ďakujem, pán predseda. Uh, to be brief on the relocation. K relokáciám. Relokácie nie je to isté ako presídľovanie. Musíme si to trošku ujasniť. UNHCR totiž sformulovalo kritéria zraniteľnosti. Je preto potrebné odlišovať tieto pojmy z hľadiska počtu miest, ktoré sú k dispozícii v tomto rámci. Myslím, že stojí za to si to pripomenúť. A tiež je dôležité spomenúť, že spontánne e, príchody sa nezastavia len preto, že máme e, v praxi programe presídľovania Teraz sú stru- k stručnosti k relokáciám. V správe teraz čítam, že štruktúry a postupy sú už uvedené do praxe. Myslím si, že 5 či 6 tisíc mm, to je málo, vieme, že e, systém ešte nerozmenutý, vieme, že chýbajú pracovníci a tak ďalej. Teda chcem sa opýtať, kde sú tie štruktúry, kde sú pracovníci ASO. Hovoríte, že je potrebné eh, navýšiť ich počet, ale na to potrebujeme konkrétny časový plán. Ja som bola priamo na mieste, videla som situáciu najmä žien a detí. Mne tu chyba konkrétna kapitola o tom. Eh, máme tu kapitolu o tých osobách bez prievodu. Zrejme sa k tomu kolegovia budú vyjadrovať, ale sa chcem opýtať eh, na situáciu žien a detí. Mnoho z nich totiž čaká na zjednotenie rodiny v rámci dublinského systému. Majú právo na zjednotenie rodiny a nie sú schopní sa toho dočkať. Ich rodiny sú v E, Francúzsku, Nemecku a Švédsku. Takže toľko otázka k týmto zraniteľným skupinám ľudí v týchto táboroch ďalej. Presídľovanie, myslím si, že je veľmi pozitívne, že viac krajín sa chce podielať na tomto systéme. Myslím, že e, e, je, ten, je to jeden z najpozitívnejších výsledkov. Musím však zdôrazniť, že teraz musíme byť veľmi opatrní, tak aby sme naozaj zavedli také rozhodnutia, opatrenia, ktoré budú naďalej podporovať eh, takýto pozitívny vývoj a nie naopak. Ja sa o to budeme snažiť eh, spolu s komisiou aj s tenými spravodajcami k dublinským transferom eh, Grecka. Mne sa zdá, ako by to bola nočná mora opäť začať tieto dublinské transfery. Neskôr vynakladáme toto obrovské úsilie, ktoré sú presídliť, relokovať osoby, ktoré sú zaseknuté v Grécku a potom sa vrátiť späť k dublinským transferom do konca roka? ako niektorí hovoria. Podľa mňa je to úplne nezmysel. Dúfam, že to tak nebude. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Je mi ľúto, že musím obmedzovať rodičský čas, ale času je naozaj málo. Pani Koraca Bild, ďakujem. Ďakujem aj ja komisii za vynikajúcu správu. Ja som bola v Južnom Turecku na západnom podreží eh, v oblasti Bodrum minulý týždeň. Taktiež som hovorila s zastupcami UNHCR a ostatných organizácií odvádzajú obrovský kus práce. Jasne sa ukazuje, že situácia je pod kontrolou z hľadiska plnenia dohody. Jednoducho nepripustia, aby sa ľudia dostali na pobrežie. Sú tam eh, rôzne kontrolné miesta, namiesto toho, aby e, poskytli ľuďom e, karty na pobyt e, na neobmedzenú dĺžku, obmedzujú ich možnosť pobytu na 30 dní. Potom chcú, aby sa vrátili do, ďalej do vnútrozemia. Či sa nám to páči alebo nie, takáto je dohoda a Turecko dohodu plní. Mnoho problémov sú jednotlivé prípady O to sa starajú mimovládky UNHCR, teda humanitárna situácia ani zďaleka nie je dokonalá, ale e, samotná turecká organizácia snažia zo všetkých síl dohodu plniť. Wanted... Rada by som sa spýtala trochu viac na uh, prerozdelenie finančných prostriedkov, pretože je uh, potreba, aby sa vynaložili rýchlo a uplatnili rýchlo. No a s ľuďmi, ktorými som doteraz hovorila, tak uh, o tom hovorili. Hlavne by som sa rada spýtala na potravinové poukážky. Je to efektívne, neskončia na, na čiernom trhu. Je dôležité, aby ich dostávali aj nesierčenia. No a posledná vec, situácia v Grécku je veľa horšia a myslím, že je mimoriadne dôležité, aby sme pochopili význam dohody držali dohodu a ak dohoda nebude fungovať, tak to destabilizuje Grécko, ktoré si nemôže dovoliť príjmať viac žiadateľov o azyl. A aj pre ostatné krajiny Západného Balkánu to bude destabilizujúce. Cornelia Ensta, áno, ďakujem veľmi pekne eh, za prezentáciu. Mám tri otázky. Prvá sa týka dohody EU Turecko, o ktorom ste hovorili ten, ktorý má byť, tá, tá dohoda, ktorá má byť taká úspešná UNHCR, Riediteľ pre Európu Vincent Kortál povedal, že na rozdiel od toho, čo povedal pán Avramopoulos, tí navratení Gré- Síri, Sýrčania z Grécka nedostávajú žiadny dočasný štatút. Čo si o to myslíte? Ako, aký vplyv máte na Turecko, aby dostali Ehm, ochranný štatút. Po druhé, existujú obrovské problémy s utečencami, ktorí žijú v Grécku. Netýka sa to len Sýrčanov a netýka sa to len Afgáncov a tak ďalej, ale je aj jezidov. V niektorých eh, regiónoch eh, sú jezické tábory, eh, kde v katastrofálnych podmienkach napríklad pohry Olympa sú ubytovaní, e, ktorí podľa výpovede domáceho obyvateľstva sa hodnotí tak, že ľudia tam zimu nemôžu prežiť a potrebujú naliehavo pomoc. A Grécko stojí pred veľkou výzvou týmto. To bola druhá vec, k tomu ma zaujímalo vaše stanovisko. A tretia vec, prečo ešte stále príslušné prostriedky EÚ vrátane prekladateľov a ďalšieho personálu nie sú dostatočné a nedostali sa do Grécka ešte v plnej miere. Prečo ešte stále sú tu nedostatky a ďalej? Dublin. O tom myslím, že je hrozné teraz hovoriť. No a ja sa pýtam, aké oprav alebo odôvodne existuje, že teraz sa, sa ľudia takto premiesňujú, čo sa zmenilo aby takto prevoz do Grécka bol možný. Ďakujem pekne, pán Kirgos. Ďakujem pekne, predseda. Ja som si túto správu podrobne prečítal a vidím, že tu nájdeme optimistické veci, ale tie čísla sú zaujímavé. Cieľ spočíva v tom, aby sa prijalo 500 rozhodnutí mesačne a súčasne na ostrov prichádza 80 ľudí denne, takže to už je deficit 2000 osôb sa nedá odbaviť za mesiac a v cieľo komisie. A to nie je zohľadené a myslím, že cieľe komisie treba prispôsobiť skutočnosti. Ďalej 20 tisíc miesta sa plánuje 400 prekladateľov, 30 sudcov, ja som týchto ľudí ale vôbec nevidel. A ja môžem povedať, že pomoc, ktorá sa poskytuje Grécku, tá skutočne krýva. Ďalej, návraty podľa Dublinu, vláda chce presvedčiť ľudí, že 3000-4000 eh, utečencov môže prijať, ktorí prežijú zimu v Grécku, ale súčasne eh, európske krajiny hovoria, že musí sa uplatňovať Dublin a ďalších 10 tisíc eh, môžeme poslať naspäť do Grecka. Takže úplne sa slabuje to, čo my tvrdíme. A situácia začína byť horúca. Keď sa začne Dublin využívať na to, aby sa ľudia vracali do Grecka, je to zločin. Možno by sa Dublin nemalo už uplatňovať. Nechceme, aby boli ľudia posielaní späť to skutočne ťažké. Čím viac sa snažíme dodržiavať pravidla, tým viac ľudí posielam naspäť. No a ďalej, a ďalšie stanovisko parlamentu je len poradné, že pre rozdelenie a presídlenie si nemôžeme zamieňať. niektoré krajiny si budú vyberať tie hrozienka. No a ja vás žiadam, aby ste to ešte celé premysleli. Ďakujem pekne, pani Kier, pán Kirkos, teraz pani Intervalta, Ďakujem pekne, predseda. A ďakujem za prezentáciu komisii. Ja mám pár otázok, že je to trochu zvláštne, pretože vy zaistujete implementáciu. A my sa dodržuje to, čo my na politickej úrovni veľmi kritizujeme. Okrem otázok, ktoré tu zazneli, by ma zaujímalo, ja som vždy trochu prekvapená z nedostatku reakcií, pokiaľ vidím na správy o porušovaniach ľudských práv. Teraz som si prečítala príbehy o pravicových nejakých eh, povstalcoch alebo milícia, ktoré posielajú ľudí eh, naspäť z Bulharska do Grécka. No a nechce sa to, nemôžeme to ako nejaké náhody označiť a ja sa chcem spýtať, ako, čo s tým robíte, to správa hovoríte tureckým a bulharským orgánom, eh, nerobte to prosím, zase, alebo skutočne spolupracujete s organizáciami, ktoré bojujú za ľudské práva a ďalej hovoríte, že je to úspešné, pretože ten príval sa znížil, znižil, ale my tiež vieme, že príval sa zvyšuje na iných cestách. A k tomu by som si rada niečo vypočula tiež. A ďalej. Ja si nemyslím, že slovo úspech je správne označenie pre túto situáciu. Je to obmedzovanie škôl a táto dohoda, o ktorej vieme, že to nie je dohoda, ale stanovisko, nemá, žiadnu, nemá žiadny právny zá, základ. Pán Tubon, eh, ombudsman, povedal, že v Európskom parlamente by sme mali postaviť radu pred súd, ale to všetko závisí od viacerých eh, podmienok a jedna z nich eh, je liberalizácia vízového styku. Vy ste povedali, že ešte treba splniť 7 benchmarkov je, pravde, je nepravdepodobné, že eh, krátkodobo budú splnené a ďalej sú tu otazníky o benchmarkoch, eh, ktoré už boli splnené. Podľa komisie, keď sa na to pozrieme bližšie, neboli splnené, len turecká vláda hovorí. Eh, čestné pionierské, veľmi rýchlo to urobíme. No, takže aké sú a čo si myslíte, kedy sa to tak či tak rozpadne, pretože liberalizácia vízového styku sa nebude konať. Ďakujem pekne, pán Koelo. Ďakujem pekne, predseda. Na úvod tých 5 záverov. Čísla eh, nezvestných eh, tých bez prievodu sú stále veľmi vysoké. Eh, Grécko nie je pripravené tretie, člens, po, po tretie členské štáty aj nie sú ochotné plniť svoje záväzky, po štvrté ESA treba aha, posilniť, no a po piaté cestovná mapa e, späť Schengenu je ďaleko od dosiahnutia konkrétnej otázky e, pre pána Verveja podľa UNHCR a IO, IOM. Aha, e, stredomorská cesta, k tomu, že je na rovnaké úrovni ako minulý rok, tak doteraz sa počas, e, počet, počty sú vyššie. No a e, vidíme tiež e, prechody z Turecka do Talianska. A otázka sa je jednoduchá. Čakáme na ďalšiu tragédiu. A keď e, prechody hranice v Taliansku sa zvyšujú, zatvoríme tiež hranicu s Talianskom, ak presídlenie z Turecka má byť stimulom a keď je to nedostatočne, no a otázka pre pána Nilsena, Dovolte povedať, že počet presídlení bol pri vždy pre rozdelenie osôb je veľmi nízky a tak ma sklamanie, čo môže komisia ešte urobiť s ohľadom na Maďarsko a Rakúsko, ktoré zatiaľ ešte pomocou schémy pre rozdelenie a systému pre rozdelenie prijali nikoho. A ďalej či ústavné zmeny v Maďarsku o zákaze rozdeľovania a príjmania učencov a ďalej, čo sa týka EASA, súhlasíte, že má byť čo najskôr prevádzky schopné s vyššími prostriedkami a s vyšším počtom expertov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Gomez. Áno, ja budem opakovať otázku. Súhlasím s pánom Tubonom, že musíme sa obrátiť na Európsky súdny dvor rovnaká otázka, že úspech sa nedá merať, ak vieme alternatívne cesty, ktoré sa využívajú kvôli tomuto stanovisku, ktoré porušuje ľudské práva, pretože je založené na No a ja sa chcem spýtať jednu vec. Poprvé vidím, že prostredie, ktorý je spájanie zdrojov, peňazí aj personálu na návraty do Turecka namiesto na systém prerozdeľovania, na ktorom sa dohodla rada. A ako toto funguje, ďalej, pretože vy hovoríte, že všetko je veľmi úspešné, ale 28. septembra riaditeľ UNHCR pre Európu povedal, že ani jeden Sírčan ktorý sa vrátil do Turecka, nedostal dočasný ochranný štatút, ktorý mal dostať v rámci tejto dohody. A UNHCR nemá prístup, je zakázaný prístup tým ľuďom, ktorí sú navrátení. A ja sa chcem spýtať, získali ste vy nejaký prístup, kontrolujete, čo sa deje, a ako si myslím, že by to mala byť priorita, mala byť prioritou pre výbor Libe, za tam misiu, aby sme skontrolovali, čo sa deje. Ďakujem pekne, Anna, pán Weidenholzer. Ďakujem pekne, predseda. No a ja sa chcem spýtať, čo sa deje na sírsko-vedeckej hranici s Tureckom tam aj nejaké nesystematické zabitia. A druhá otázka je absurdná. Transfery do Grécka realizovať, to je skutočne šialené, ďalej relokácia, rozdelenie tie čísla. Je dobré, že sa konečne niečo hýbe, ale ja sa chcem spýtať, či problémy Eh, členských štátoch, ale alebo nie sú problémy v Grécku nad cestným postupom. A ja sa chcem spýtať, koľko ľudí je skutočne v gréckých táboroch. Máte o tom nejaké čísla? Koľko ich sa dostalo v sa eh, balkánsku cestu do iných časti Európy? Ďalej sa chcem opýtať, či máte prehľad o situácie v táboroch. Tá, tie, tá situácia je hrozná, ľudia s obmedzeniami, ľudia, ktorí požitujú a potrebujú lekárskú pomoc. Podľa mojich informácií tá situácia je katastrofálna. Už sa dnes hovorilo o situácii jezidov, hrozné. Jezidovia sa sú prenasledovaní len kvôli tomu, že sú jezidovia. Veľmi veľký počet detí je medzi nimi. Blíži sa zima, bojíme sa, že podmienky neprežijú títo ľudia. No a čo chystáte, ako sa chce, budete vyrovnávať s ďalším prílevom migrantov? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Jozef Tomáš Dechovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na to, že Carlos vyčerpal 5 otázok a ja by som musel mať 6, aby som ho tromfol, tak som si škrtol tých 5 a budem mať na tú 6. A to je otázka o kapacite EASO. Ja som navštívil EASO na Malte a jednu vec, ktorú sme tam riešili, je otázka efektívnosti tejto agentúry otázka najímania prekladateľov. Vy ste o tom hovorili aj na začiatku v tom prejave, že tá rýchlosť je relatívne nízka, pretože chýbajú napríklad prekladatelia z niektorých jazykov. A musia sa dnes najímať cez agentúry. Ak by ich EASA mohla najímať a napriamo, tak by cena mohla byť 10 krát nižšia a tá efektivita by mohla byť 4 krát, 5 krát by mohla byť rýchlejšia. A preto sa chcem spýtať, či nepripravujete nejakú zmenu v tomto. A druhá vec, ja som asi jeden z mála z tých, ktorí budú podporovať dohodu medzi EÚ a Tureckom. Mne tá dohoda príde logická, príde mi dobrá. A myslím, že je potrebné veľmi veľa vecí vyriešiť. Samozrejme to nerieši všetky problémy, samozrejme, že tam nájdeme aj problémy proti ľudským právam, ale myslím, že tak ako vyzerala situácia pred jedným rokom, a ja som tiež tú oblasť navštívil, tak to bolo neudržateľné a myslím, že oveľa viac boli porušované ľudské práva ako v súčasnosti, takže vám ďakujem. Pani Sipel, nech sa páči. You, Chair, important... Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že už zaznelo mnoho dôležitých otázok, takže ja sa nebudem pýtať na nič. Ďakujem pekne, Birgit. No, už niektoré kľúčové otázky zazneli. Pán Hala Aho, nech sa páči, ďakujem pekne, predseda. Je dobre počuť, že dohoda medzi EÚ a Tureckom priniesla nejaké výsledky z hľadiska počtu tých, ktorí preš, prejdú Egejským morom, a, ktorí zmiznú. Avšak je ťažko povedať, ako dlho bude Turecko dohodu dodržiavať, pretože majú pocit, že Európa nechce dodržať svoje nezodpovedné prísľuby. No a čo sa týka pre rozdeľovania, tak výsledky sú len skromné napriek počítačnému optimizmu. Myslíte, že je to reálne riešenie pre problém je jasné, že viaceré členské štáty nemôžu alebo nepresídlia žiadateľov o azyl. V ich počtoch vy ste hovorili o tom, že počet tých, ktorí prekračujú stredomorskú cestu, sa zvyšuje. Nie je to veľký počet ako eh, počet tých, ktorí išli cez Turecko pred uzavretím dohody. Môžete nám povedať presne, aké národnosti prichádzajúce z Líbiu do Talianska? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Spinelli. Ďakujem, pán predseda. Dve stručné otázky. Týka sa to Grécka a Turecka. Turecko. Tu mi spôsobuje obavy fakt, že ako kritéria úspešnosti dohody sa tu uvádzajú najmä znížené čísla migrantov, ktorí prichádzajú na grecké pobrožie a takisto znížený počet mŕtvych, e, znížený počet obetí na život. To by malo byť niečo automatické a vo všeobecnosti počet mŕtvych e, v Stredozemnom mori na konci roka. Tento počet bude vyšší a v konečnom dôsledku ako v predchádzajúci rok. Rozhodujúcim kritériom by malo byť niečo iné. Ak zistíme, že Turecko je bezpečný štát pre utečencov, potom uh, môže dohoda platiť. E, uvediem iba jeden uh, prípad E, tie 4 miliardy eur, ktoré boli schválené pre utečencov. Moja otázka je, ako sa tieto peniaze kontrolujú a ako môžeme my vidieť, či tieto peniaze naozaj sa používajú na sociálno-ekonomickú podporu utečencov. A moja druhá otázka znie, chcem vedieť, či komisia vie, že 89 utečencov v Istambule a v Gaziantepe nemajú žiadnu humanitárnu pomoc a iba 15 sírskych detí chodí do školy. Zvyšok vo všeobecnosti pracuje a tieto deti sú hrozným spôsobom vykoristované. No a v stručnosti ešte ku Grécku. Myslím si, že je slepé navrhovať do decembra realizovať dublinské transfery, keď vieme, že dochádza k veľkým dysfunkciám, že tento systém nefunguje dobre, že systém príjmania v Grécku nefunguje dobre. Sú tu systémové nedostatky, ako viackrát zaznelo, ako povedali aj dva súdy a ako opakuje nedávna správa komisie. A e, Kritizované veci sú najmä podmienky zadržiavania aj ťažko chorých, aj maloletých, najmä v centre Amida Celeda. Komisia hovorí, že robí všetko, aby zlepšila podmienky v Grécku, ale nemyslím si, že toto je pravdou, pretože počet zamestnancov EASO, zamestnancov a asistentov s rôznymi úlohami Veľa z týchto ľudí ešte vôbec ani nedošlo do Grécka, zatiaľ tam prišlo iba málo zamestnancov EASO a preto podľa môjho názoru to, čo robí komisia, nestačí a takisto ani to, čo robí Grécko, nestačí. Ďakujem. Ďakujem. Soraya Post na záver. Eh, Ďakujem, pán predseda. Väčšina otázok, eh, ktoré som chcela položiť e, už zaznelo, ale chcem sa vyjadriť podobne ako Barbara. E, viete, na komisi koľko z 2,7 milióna sírskych utečencov, ktorí sú v Grécku, má prístup k zariadeniam ako tábory, koľko je ich umiestnených v táboroch a koľko z nich je na ulici. Ja keď som bola v Istambule, pamätám si, že tam boli obrovské počty utečencov, ktorí nemali kam ísť, žili na ulici, vrátane ľudí, rodín s deťmi. No a tie 3 miliardy, ktoré EÚ dáva Turecku, ako komisia vie zabezpečiť, že tieto peniaze pôjdu naozaj k tým ľuďom, ktorí, ktorí, ktorí potrebujú tie peniaze? No a pokiaľ ide o tých 7 či 8 kritérií, benchmarkov, včera vo švedských médiách turecký minister zahraničia hrozil, že pustia utečencov, on to tak naformuloval, že oni pustia utečencov k nám, ak Turecko nedostane tú vízovú liberalizáciu. Čiže oni nás neustále taký, takto, takto nám, sa nám vyhrážajú. Čo robí ehm, komisia? Ako chce riešiť ehm, Erdoánov režim? Ďakujem. A teraz pán Vervej. Ďakujem. Ďakujem za všetky tieto veľmi relevantné otázky a posnažím sa ich čo najlepšie zodpovedať. Ja sa ospravedlňujem. Ak e, zabudnem na nejakú otázku, ale snáď ak bude dôležitá, tak mi ju pripomeniete. Stručná pripomienka k relokáciám. Pán Nilsson, možno ešte niekto niečo uh, dodá, ale niekto povedal, že tie postupy ešte nie sú zavedené, ešte nefungujú, ale ja môžem seriózne povedať, že tieto postupy už fungujú, už sú zavedené a počty relokácií v posledných mesiacoch sa naozaj zvýšili zásadným spôsobom. Dôvod, prečo tých relokácií nie je viac, je to, nie je to kvôli nedostatku kapacít na gréckej strane. Tie zdroje, ktoré grécky azylový úrad dal do relokácií, sa zvýšili. Takisto investície EASO sa navýšili. Ale hlavný problém tu je to, že sľuby zo strany členských štátov neboli ešte dodržané a takisto členské štáty pomaly posielajú personál, ktorý slúbili. To sú tie hlavné zúžené miesta, pre ktoré to ešte stále dobre nefunguje. Viaceré členské štáty hovorili o dublinských transferoch. Ja som si všimla aj v tlači o tom rôzne komentáre, ale ak sa nemilím, oficiálna pozícia komisie je, že ešte sme sa nerozhodli obnoviť e, transfery podľa dublinského systému. Takže k tomu nemusím už nič e, dodávať. Ďalej ste sa pýtali na poukážky na potraviny. To je sociálny program, e, ktorý realizuje Svetová organizácia pre výživu v Turecku ak tomu správne rozumiem účelom tohto programu, na ktorom spolupracujú moji kolegovia z DG Echo. Účelom je pomôcť asi miliónu sírskych utečencov a je to zacielené na tých najzraniteľnejších z tejto skupiny. a takisto ten program je nastavený tak, aby sa minimalizovali možnosti zneužívania tohto systému. Viacerí sa pýtali na to, ako kontrolujeme používanie peňazí z EU pre Turecko. Komisia tu postupuje bežným postupom v týchto situáciách sú tu dve, dva typy operácií, ktoré financujeme v Turecku. Tá poukážka, to je jeden z týchto príkladov. Je to typický nástroj DG pre humanitárnu pomoc, DG ECHO. Teda my podporujeme dôveryhodných partnerov, ktorí implementujú tie programy a oni nám musia vykazovať, ako používajú peniaze. Sú to bežné uh, vykazovacie postupy a potom ďalší postup ide podľa postupov EPA a to je tiež, to sú zavedené postupy so zavedenými um, zárukami. Viacerí kolegovia uh, odkazovali na diskusie s Fins a Koštel z UNHCR. Ja neviem, kedy sa konala táto diskusia. Je pravdou, samozrejme, že aj on určitú dobu mal obavy, neboli, UNHCR nebolo schopné overiť, čo sa stalo so sírčanmi, ktorí boli vrátení. Ale ja som dostal e-mail od neho a tam hovorí, že táto problematika je už vyjasnená, že sa dostali do kontaktu so Sirčanmi, ktorí boli navrátení do Turecka. A my vieme, že z 53 Sirčanov, ktorí sa dobrovoľne vrátili do Turecka, 44 z nich dostali štatút dočasnej ochrany a 9 z nich sa vrátilo do Sýrie dobrovoľne. Vzdali sa štatútu dočasnej ochrany alebo o nepožiadali. Takže toľko k tejto téme. Zdroje EASO a akým spôsobom sa vynakladajú, či dobre alebo nie. Vy ste konkrétne sa pýtali na využívanie tlmočníkov. My e, sme trošku upravili spôsoby, akými EASO podporuje grecké orgány. Teraz robia už aj priamy nábor tlmočníkov z presne tých dôvodov, ako ste vy spomenuli. Takže toto sa už e, zmenilo. Okrem toho robia aj lokálny nábor osôb, ktoré pomáhajú s registráciou, čiže my naozaj sa e, už učíme z, zo skúseností a meníme postupy. A, ale je to jedna vec, ktorú je ťažké doriešiť. To sú tí od experti na azyl, tí, ktorí spracovávajú jednotlivé prípady a to je náš najväčší prípad v súčasnosti a teraz touto cestou chcem opäť vyzvať členské štáty, aby nám dali k dispozícii viac osôb, aby prislúbili ďalšiu, ďalšiu podporu v podobe personálu, aby sme mohli urýchliť tie azylové konania. Ďalšia otázka všeobecná situácia, dodržiavanie ľudských práv, aj na to sa niekto pýtal. E, Uistujem vás, že komisia tieto správy berie veľmi vážne. Všetky môžem povedať, že tieto otázky sa bežne riešia, pravidelne riešia s tureckými orgánmi my sme v kontakte aj s mimovládnymi organizáciami. A tieto témy sa dostanú aj do správy o rozširovaní, ktorá bude neskôr predložená. Vždy, keď sa stretnem s nejakým žurnalistom alebo s nejakým iným záujemcom, položím mi vždy tú istú otázku. Čo sa stane, ak sa dohoda z nejakého dôvodu prestane uplatňovať? Ak e, úplne zlyha ja môžem povedať, že ja s mojim tímom sa snažím zo všetkých síl podporovať grecké orgány, aby implementovali to, čo sa teraz implementuje. Nechcem špekulovať o scénároch, ktoré by mohli nastať. Mojou prácou je e, sústrediť sa na toto, na, túto, na toto súčasné riešenie, aby to fungovalo. Viacerí rečníci hovorili o mm, presmerovaní na nové trasy, o reroutingu. Pýtali ste sa, na konkrétne národnosti. Ja som sa snažil nájsť tú tabuľku s rôznymi národnosťami, ale tú tabuľku vám môžem zaslať aj neskôr, ak chcete, ale e, všeobecne sme teraz svedkami toho, že najmä z osoby z afrického kontinentu idú cez Líbiu a Stredozemné more a snažia sa dostať do Talianska. My sme pozerali aj na tie čísla. Aj pár tisíc Sirčanov sa snažilo dostať cez Líbiu do Talianska, ale tieto čísla boli ďalej znížené. Nie je to ešte nula, ale je to malé číslo. Čiže tá zmena trasy, rerouting, Um, nie je to závažný problém. Nechcem samozrejme tvrdiť, že nikto sa nesnaží dostať sa novou trasou do Európy. Máme zasa zvýšenú, určitú zvýšenú aktivitu na bulharskej hranici, ale ide o malé čísla. Keď sa pozriete na počty príchodov v štátoch, ktoré nie sú na vonkajšej hranici EÚ, tak tam tie, návra- e, pardon, tam tie príchody, príchody e, do týchto štátov vnútri EÚ naozaj majú e, jednoznačne klesajúcu tendenciu. Potom zazneli otázky, samozrejme legitímne, ktoré sa týkali situácie v Grécku, v táboroch na, aj na pevnine a v severnejších častiach. Kolegovia z DG pre humanitárne záležitosti a komisár Stylianides dali k dispozícii dodatočné prostriedky cez rôzne humanitárne organizácie E, s cieľom pripraviť ubytovania na zimu, potom DG Home financuje e, program prenajímania, e, už sa spustil. My sa snažíme teda čo najviac ľudí presunúť čo najrychlejšie do lepších ubytovacích podmienok. Pokiaľ ide o preplnenosť táborov, najväčšou našou starosťou teraz je situácia nie na pevnine gréckej, ale na ostrovoch. A tam chceme sústrediť našu pozornosť. To je všetko zatiaľ z mojej strany. Um, ak som niečo vynechal, pripomente mi to, prosím, a rád sa k tomu vrátim. Ďakujem. Yeah, Chcem ešte niečo doplniť? Eh, tá otázka, ktorá sa týkala agentúry EASO v širšom kontexte, musíme pripomenúť, že EASO závisí od príspevkov členských štátov vo forme expertov. Len tak môžu koordinovať. A ako povedal kolega, toto presne je eh, ten problém teraz a to je aj, aj v novom návrhu EASO, ako zabezpečiť čo najrychlejšie nasadenie expertov členských štátov tam, kde sú potrební. Toto je treba riešiť. Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré sa nezúčastnili na rozhodnutiach o relokáciách, pre Rakúsku je to dočasné pozastavenie, aby splnili svoje záväzky. To je v poriadku, ale to, čo v poriadku nie je, je situácia Maďarska a Poľska. Poľsko od apríla neakceptovalo žiadne relokácie a Maďarsko vôbec neakceptovalo žiadne relokácie. Komisia zvažuje uplatnenia zmluv, ale ešte sme sa k ničomu nerozhodli a k maďarskému referendu a k ústavným zmenám sa zatiaľ, ak dovolíte, nechcem vyjadrovať. A pokiaľ ide o Dublin a opätovné e, transfery do Grécka, hovoríme tu o systémových nedostatkov gréckého azylového systému, ktoré existujú, existujú už 5 rokov. Musíme ukončiť túto situáciu. A všetky členské štáty musia dublinské nariadenie mm, uplatňovať dobre, ak chceme vytvoriť nový systém a ak chceme stabilizovať migračnú politiku a vonkajšie hranice. Toto je spojené aj s normálne fungujúcim šengenským systémom, ktorý musíme znova obnoviť. Ale ako už zaznelo, my sme sa ešte nerozhodli, či odporúčime opätovné zavedenie transferov. My chceme zohľadniť e, výzvy, ktorým čelí Grécko, takže budeme sa, postup- budeme sa rozhodovať postupne. Ďakujem. Ďakujem obom účastníkom. Pán Verve, ja viem, že mm, vaša práca nie je zrovna potešujúca, vidím to aj z vášho výrazu tváre, ale E, pozitívne e, chcem povedať, že musíme ostať v dialogu. Mm, chceme naďalej kontrolovať tie problematické oblasti zmluvy medzi EÚ a Tureckom, relokácie. A teraz e, chceme takisto sledovať s vami aspoň to embryo, ten, ten zárodok politiky presídľovania. My vieme, že ten kontext je veľmi ťažký, politický kontext aj kontext ľudských práv je veľmi ťažký, ale my to chceme sprevádzať a kontrolovať čo najlepšie. Najlepšie ako vieme, je to naša úloha, budeme robiť, čo môžeme. Vy ste koordinátorom, my vieme, že vaša práca je veľmi e, ťažká, ale te, ten kontakt medzi nami sa nesmie prerušiť. Je dôležité teda, aby sme sa takto stretávali. Pán Nielsen Ehm, vy to môžete zariadiť, je to dôležité, musíte pokračovať. Budú to intenzívne zasadnutia samozrejme, ale ten dialog chceme udržať pri živote. Možno by sa mal konať aj častejšie, pretože ľudské práva a ďalšie otázky tu naozaj nám tam pripravujú veľa víziev. E, naši poslanci to dnes jasne povedali. Mm, bohužiaľ nemáme už veľa času. Eh, na to, aby sme nadviazali na vaše odpovede, aj keď by poslanci chceli. Eh, musíme hovoriť ale ďalej o Grécku a podobných témach. A takisto vidím, že Poslanci chcú hovoriť aj o zmenách, ktoré vidia priamo v teréne, keď sú toho svetkami. A chcú o tom hovoriť s vami. Ja by som bol rád, keby ste ste k nám prichádzali častejšie alebo nám aspoň dávali informácie, aby sme mali prehľad o tom, čo sa deje s ľudskými právami a podľa toho prispôsobovali aj naše stratégie. Pretože keď ste tu boli naposledy v maji a, alebo v júni, e, odvtedy uplynul dosť dlhý čas, malo by sa to realizovať častejšie, takéto stretnutia. Ja viem, že máte málo času, ale Európsky parlament má právo kontroly, má právo toto monitorovať. Naši poslanci chodia priamo do terénu, ako povedala pani Soraya, aj e, pôjde ďalšia delegácia do regiónov. Takže naozaj by sme takéto niečo ocenili aj naďalej. Ďakujem kolegom za stručnosť e, a za usilovnú prácu. Opäť sme prekročili predpísaný čas, ale ďakujem všetkým účastníkom. Teraz tu máme ešte jeden dôležitý bod, ktorý s týmto súvisí, a to je pokroková správa o e, spoločnom európskom azylovom systéme s predsedníctvom. Nie som si istý. Je to výmena názorov Čiže to je reforma spoločného európskeho azylového systému. Slovenské predsedníctvo je tu dnes v našom výbore prítomné, aby nás stručne informovalo. Som veľmi rád, že vás tu vidím medzi nami o rozprave, ktorá sa konala minulý týždeň na Rade pre e, ministrov vnútra a spravodlivosti. Takže pána Šimoňáka teraz poprosím aby predstavil stručne, samozrejme stručne, informácia správu, ktorú chce predstaviť. Ja sa ospravedlňujem už vopred poslancom, že tá rozpráva musí byť naozaj stručná. Možno, e, teda pán Šimoňák, poprosím vás, v piatich minútach nám predstavte e, vašu správu. Pán Šimoňák, nech sa páči. Toto je teda správa JHA. Ďakujem pekne, pokúsim sa hovoriť čo najstručnejšie, ale zároveň poskytu čo najviac informácií. Ako viete, komisia predložila balík legislatívnych návrhov k azylu v dvoch krokoch, ak sa teda takto povedať, v apríli a v júli. Predsedníctvo vníma tieto návrhy ako navzájom súvisiace ako návrhy, ktoré tvoria spolu jeden celok. Predsedníctvo sa rozhodlo spracovať tieto návrhy v rade a označujeme to e, za trojstupňový prístup. E, v prvej fáze ide o návrh nariadenia Eurodac a nariadenie o agentúrach EU azyl, pre azyl. Tu predsedníctvo má v pláne do konca svojho pôsobenia sa dopracovať k stanovisku rady v týchto dvoch návrhoch. A okrem toho chceme tiež pokračovať v diskusiách o návrhu prepracovania Dublinského nariadenia a tiež nariadenia o zilových konaniach, o smernici o príjmacích podmienkach a ďalšie nariadení. Toto považujeme za druhú fázu nášho úsilia. Domnievame sa totiž, že je tu viacero rôznych konceptov, e, ktoré sú v skutočnosti spoločné pre všetky tieto návrhy a preto ich vnímame ako navzájom sa doplňujúce. A tretia oblasť sa týka preskúmania návrhu nariadenia o rámci presídľovania v Únii. Tento prístup podporila aj Rada pre vnútro spravodlivosti na zasadnutí vo štvrtok. A teraz by som vás chcel krátkosti informovať o reakciách, ktoré sme obdržali niektorým návrhom k Eurodaku. Môžem povedať, že sme prejednali niekoľko otvorených tém s delegáciami. Delegácie vyjadrili širokú podporu cieľom tohto návrhu a tiež e, o rozšíreniu možnosti prístupu orgánov trestov konaní k databázam Eurodaku. Mnoho členských štátov je za zjednodušený a širší prístup týchto orgánov trestov konaní do databáz Eurodaku. Čo sa týka e, e, európskeho postupu pre azyl, členské štáty podporujú cieľ tohto návrhu a tiež podporujú princíp posilnenia súčasného fungovania orgánu EASO. Jedna z tém, ktorá ešte nebola uzavretá, je mechanizmus monitorovania a vyhodnocovania azylového a príjmacieho systému členských štátov. Niektoré členské štáty tvrdili, niektoré členské štáty tvrdili, že to pohľcuje príliš veľa e, zdrojov a že to podkopáva dôveru medzi členskými štátmi predsedníctvo pozorne načúvalo týmto reakciám členských štátov a do, budeme sa snažiť dopracovať k stanovisku rady do konca tohto roka. Čo sa týka nariadenia Dublin, tu sme v rade uzavreli prvé technické preskúmanie návrhu. Väčšina delegácií súhlasí s tým, že je potrebné reformovať aktuálne dublinské pravidlá a väčšina delegácií podporuje aj hlavné ciele tohto návrhu a síce rýchlejšie, efektívnejšie určenie e, členského štátu, ktorý má zodpovednosť za spracovanie žiadosti o azyl a taktiež určenie, respektíve prevencia sekundárnych pohybov. Čo sa týka mechanizmu ktorý je e, veľmi viditeľným a relevantným prvkom. Snažíme sa dopracovať sa k čo najkonštruktívnejšiemu prístupu, čo sa týka neriadenia k azylovým konaniam a tiež k smernici a kvalifikáciách ktoré naďalej prebiehajú technické e, stretnutia. V týchto témach sa nám nepodarilo pokročiť až natoľko ako v ostatných. Návrh prišiel v júli a jednoducho členské štáty potrebovali istý čas na analýzu takýchto zložitých a zároveň veľmi významných návrhov. Rámec presiedľovania únie tu rada absolvovala politickú diskusiu. Ministri vo všeobecnosti ocenili ciele tohto návrhu a zvoraznili, že eh, presiedľovanie ako koncept je súčasťou riešenia v snahe zlepšiť eh, postoj k migračným tokom. Eh, rozpráva bola dosť zložitá. Predsedníctvo vzalo na vedomie všetky stanoviska, ktoré zazneli v diskusii a veríme, že sa nám vďaka tomu podarí konštruktívne pracovať eh, na týchto návrhoch eh, aj v blízkej budúcnosti. Ďakujeme za pozornosť a ochotne odpovieme na prípadné otázky. Ide o súhrn záverov, predpokladám, hovorí pán predseda, ale predsa len aspoň niečo. Pýtam sa, či niekto má nejaké konkrétne otázky, Sophie Infeld. Dosť všeobecná otázka. Ďakujem za vaše informácie. Ja chápem, že hovoríte v mene 28 členských štátov, čo nie je jednoduché, ale dosť ma prekvapuje tá nedostatok pocitu naliehavosti vo vašich postojoch v iných oblastiach, ako napríklad v bezpečnostných opatreniach či dohoda s Tureckom, e, liberalizácia víz, e, tam sa všetci hneď zhodnú na tom, že sa to musí spracovať čo najrýchlejšie, musia sa preskočiť všetky tie zvyčajné postupy. A toto ja považujem za dosť naliehavú tému. Ide o dosť naliehavú situáciu. E, väčšina ľudí to nazýva krízou. Teda ak to je naozaj kríza, nemali by sme reagovať o mnoho rýchlejšie. Mm, Rada by podľa mňa mohla vynaložiť väčšie úsilie, než vynakladá. Teda chcem sa opýtať, prečo rada odrazu nepovažuje túto situáciu za krízu. Veľmi príjemná otázka pani Holmer, nech sa páči. Ja by som chcela doplniť otázku sa Feinfeld. Ja mám dojem, že naďalej v rade um, vládne nejednota v tých zásadných otázkach, čo sa týka prepracovania Dublinu, čo sa týka presídľovania a tak ďalej. A to dosť ťažuje prácu k akémukoľvek predsedníctvu, povedzme to takto. Ja sa chcem opýtať veľmi konkrétne v súvislosti s presídľovaním. Hovoríme teraz o téme vízového kódexu. Ja som to pochopila tak, že členské štáty uh, nevnímajú humanitárne víza ako súčasť vízového kódexu, ale vnímajú to ako súčasť presidľovania. E, dokázali by ste si predstaviť, že by sa téma humanitárnych víz e, prejednala a že by sa stala súčasťou e, programu presidľovania? A že by sme sa posunuli trošku ďalej, pretože je to flexibilnejšia možnosť než len samotný systém presídľovania. A že by vnikla aj táto možnosť humanitárnych víz a zároveň by sa to vnímalo ako úplne nové usadenie sa v inej krajine. Ďakujem. Marlin Bjork. Ďakujeme. Ďakujem. A ja veľmi stručne e, som spravodajkyňou pre návrh e, presídľovania. Boli ste vo svojom vyjadrení veľmi struční. E, chcela by som sa opýtať podrobnejšie trošku, či ste hovorili o tom, ako sa členské štáty stávajú k podporným programom tohto systému, ako by sa to dalo vylepšiť a tiež hovoríte o tom, ako upraviť čísla z hľadiska presídľovania. Toto sú totiž informácie, ktoré mi dávajú mnohí zastupcovia spoločnosti členských štátov a tiež chcem opýtať, čo ste hovorili o konkrétnom časovom rámci. Ďakujem pekne, Anna Gomeš. Vedeli ste o tom, že sme mali nedávno skupinu expertov, ktorí sa venujú e, revízii Dublinu, ktorí sa vyjadrili, že namiesto pomoci, e, ktorá bude vychádzať z odrádzania, teda e, nútené návraty a rôzne iné donutovacie prostriedky, že potrebujeme si založený na ochrane a spolupráci žiadate o azyl. A ďalej zvážila rada využitie možnosti dočasného azylového postupu. Teda v podstate je to návrat k situácii z roku 1991 v Kosove. Chcem sa opýtať, či rada vôbec prejednala to, že je potrebné venovať sa e, bezpečným, legálnym formám vstupu pre žiadateľov o azyl, aby neboli nútení prechádzať na naše pobrežie, aby sa neocitli v situácii, osob bez dokumentov, neregulárnych dokumentov a v takej situácii museli žiadať o azyl. A rada bezpečnostné dopady toho, keď tisíce ľudí sú na území EÚ a ich základné práva sú porušované, žijú v hrozných neľudských podmienkach. A ďalej Barbara Spinelli. In aggiunta a quanto detto da Sophie sulla riluttanza. Ja mám ešte jedno tom, jednu vec, ktorú uh, povedala uh, pani Sophie Intveld. Uh, chcem sa spýtať, táto zdráhavosť, o ktorej hovorila pani Sophie Intveld, možno je to aj z toho dôvodu, že v Rade teraz existuje podskupina e, krajín, ktoré v zásade sú proti, zásadne sú proti azylovej politike, ktorá by sa opierala o solidaritu medzi členskými štátmi a sú proti relokáciám. A keď hovorím o podskupine, hovorím samozrejme o vyšegradskej skupine. Vaša krajina? Vaša krajina je jednou z týchto krajín v4. Viem, že dnes hovoríte ako zastupca predsedníctva, ale zároveň zastupujete vašu krajinu. Teda zastupujete preto len členský štát Vyšegradskej skupiny. Uh, Pokúsim sa odpovedať čo najstručnejšie. zdanlivý nedostatok e, naliehavosti v aktuálnej kríze. E, tu vás môžem ubezpečiť, že predsedníctvo naozaj nemá e, zrejme žiadnu inú významnejšiu prioritu z hľadiska plánovania, časovej naliehavosti, časového tlaku, než spracovanie celého balíka návrhov k azylu. A som o tom naozaj hlboko presvedčený. Nechcel by som e, sa vyjadrovať k tomu, ako jednotlivé delegácie si stanovujú priority v týchto témach. Súhlasím s tým, že možno tempo práce by sa dalo trošku urýchliť. Ja tiež uznávam, že predsedníctvo teda v každom prípade e, Ehm, môžem povedať, že predsedníctvo je ochotné okamžite sa pustiť do práce, eh, diskutovať. Eh, jednotlivé delegácie skôr pociťujú potrebu analyzovať eh, návrhy. Ja si nemyslím, že rada nevníma dostatočne naliehavo situácie. Um, Či je v rade nedostatok jednoty? Pani Holmer sa pýtala. Myslím si, že áno ani zďaleka nepanuje konsenzus e, v mnohých témach, v mnohých oblastiach. A našim hlavným cieľom je e, podporovať e, tie body, tie oblasti, v ktorých je, je jednotný prístup a diskutovať o tých, ktorých jednotný nie je. Čo sa týka um, humanitárnych víz, um, pozrieme sa teraz na to, ako predsedníctvo, ako zahrnúť humanitárne víza do programu presídľovania. Um, ešte stále sme eh, príliš eh, v včasnej fáze na vyhodnotenie toho, či to bude alebo nebude možné, čo sa týka presídľovania. Eh, pýtali ste sa na to, či Rada pre vnútro spravodlivosť prejednávala zvýšenie počtov v národných programoch. Rada nehovorila na svojich stretnutiach o národných programoch a nehovorila ani o konkrétnych číslach národných programov. My sme prejednávali vo štvrtok um, európsky rámec presiedľovania, teda hovorili sme skôr o návrhu komisie, ktorý, ako viete, neobsahuje žiadne konkrétne čísla. Čo sa týka revízie Dublinu, a náhrada donúcovacích prostriedkov um, a nutených návratov, skôr spoluprácou a ochranou. Ja uznávam prácu odborníkov, vrátanie odborníkov v Európskom parlamente. Zaznamenali sme množstvo zaujímavých štúdií aj z Európskeho parlamentu. Môžem vás uistiť o tom, že tieto štúdie podrobujeme eh, náležitej analýze a čo sa týka e, smernice o dočasnej ochrane, pýtate sa na to, či bola využitá. Tento nástroj nebol e, predmetom jednaní rady a to je jednoducho preto, že komisia, ktorá by mala predložiť návrh na využitie tejto smernice, e, návrh nepredložila zatiaľ. Nepredložila minulý rok ani tento rok. Takže rada nemohla o tom ani rozhodnúť. Je pravda, že rada neprejednávala využívanie tohto nástroja ani zo svojej vlastnej iniciatívy. Vyšegradská e, skupina a možno dôvody e, zdráhavého postoja Vrátim sa, vrátim sa k tomu, čo som povedal na úvod. Ja si nemyslím, že by to vnímanie krízovej povahy situácie bolo nedostatočné. Ja tu zastupujem predsedníctvo, ale zároveň aj svoju krajinu. Ale neprináleží mi posudzovať, či slovenské predsedníctvo um, plní svoju úlohu čestného vyjednávača my e, v každom prípade sa snažíme o to, aby sme ju plnili čo najlepšie. Nechceme nejakým spôsobom e, e, zvyšovať význam priorit našej krajiny, našej národnej agendy je na posúdení ostatných, okrem iného aj vás, vášho výboru, či slovenské predsedníctvo naozaj um, um, uspeje vo svojej funkcii čestného vyjednávača. Sú časa. No, že ďakujem veľmi pekne za úplnú odpoveď a aby som chcel vám povedať, že je skutočne ťažké hľadať eh, dohodu, ale nie je to jednoduché ani tu. Aj my máme rozdielne názory, ale všetky skupiny zastúpené v tejto miestnosti chcú dosahovať výsledky. Ja som jedna zo spravodajkyň a dohadujeme sa na časovom harmonogramu, tak aby sme mohli začiatkom jary začať rokovania. Ak slovenské predsedníctvo by mohlo trochu zvýšiť rýchlosť a snažiť sa dosiahnuť o výsledku. To by nám umožnilo začať rokovania a možno by sme mali a získali niečo už v lete alebo niečo, čo by bolo do leta prijaté. Ďakujem. Dobre, to bolo celkom užitočná poznámka. Chápem, čo chceš povedať. je to politické body a potom je to ešte práca predsedníctva. My si vážime túto prácu na našom politickom kontexte, takže chcem vysloviť úctu a ocenenie práce predsedníctva. Ďakujem pekne za vašu správu. Pán Šmonák, ďakujem pekne. Od rôzne niečo. Ďalšie zasadnutie bude 20.10. o 9.00. Ďakujem pekne.